please note that interpretation is a Dovolte, aby sme vám oznámili, že tlmočenie je k dispozícii vo všetkých jazykoch EÚ, avšak e, musíte si nastaviť príslušný kanál, aby ste mohli teda počuť e, príslušný jazyk, ktorý chcete počúvať, takže dovolte, aby, toto by ste si mohli poznamenať. Som eh, ordförande i parlamentets utskott för kvinnor Vítam pána predsedu, ktorý je... Eh, ja som veľmi rada ako predsednička výboru pre práva žien privítať predsedu parlamentu, pána Ježiho Buzeka. Dala by som ho privítať. My sme veľmi radi, že pán Buzek eh, prislúbil, že príde medzi nás a urobí úvodnú reč, aby sme oslávili spoločne Medzinárodný deň žien v roku 2011. Veľmi sa tešíme na stanovisko pána predsedu parlamentu Ježiho Buzeka eh, na tému rovnosti a rovných príležitostí tuto v našom výbore, takže vítam vás ešte raz a nech sa páči, máte slovo. Thank you very much. Uh, madam, uh... Ďakujem pekne, pani predsednička, pani Svensson. Pani kolegyňa, je to pre nás e, veľká chvíľa tu v Európskom parlamente, že môžeme privítať tu vás všetkých v Európskom parlamente. Tešíme sa, že ste prišli. Je to aj vynikajúca príležitosť, pretože pred 100 rokmi e, sa veľa zmenilo, respektíve za 100 rokov sa veľa zmenilo veľa v našom európskom prostredí E, aj práve vďaka Medzinárodnému dňu žien. Takže začneme už teraz oslavovať od tejto schôdze. Tak ako povedala pani predsedajúca Svensen, tento parlament e, je absolútne rovný z hľadiska, alebo zabezpečuje rovnosť z hľadiska užívania eh, jazykov, ale my chceme zabezpečiť aj rovnosť z hľadiska rodovej rovnosti. Vidíte, že máme tu 23 jazykov k dispozícii a ja začnem teda hovoriť aj svojim materinským jazykom. Dovolte, aby som prešiel teda do polštiny. Vážená pani predsedajúca Svensen, pani, pani predsednička um, Robinson, pani predsedanička Fontaine, milí kolegovia z Európskeho parlamentu, ctení poslanci, dámy a páni. Toto je veľmi dôležitý deň, ktorý zmenil svet, odkedy oslavujeme Medzinárodný deň žien. Všetci sme sa naučili, alebo alebo dozvedeli sme sa o tom, ako, aké vlastne ženy boli prenasledované, ako vlastne trpeli tým, že nemali žiadne práva a koľko veľa vecí sa zmenilo od minulosti ale naďalej pretrvávajú ešte stále problémy, e, čo sa týka aj podielu žien na politike, alebo rôzne problémy, ktoré sa vyskytujú v spoločnosti, ktoré sú spôsobené nedostatkom e, e, rovnosti a spravodlivosti. Nás zvola, kedy ženy nemohli ani pracovať, dnes bojujú za to, aby mohli mať za rovnakú prácu, akú robia muži, rovnakú plácu to isté platí aj pre hlasovacie práva. Takisto získali a vyhrali e, hlasovacie právo pred 100 e, rokmi, ale naďalej je množstvo miest na Zemeguli, kde sú diskriminované vo voľbách e, aj v politike. Platí to dokonca ešte aj v mojej krajine. Takže som veľkým podporovateľom tým, aby sa zaviedli kvóty pre účasť žien. My e, sa v Polskom parlamente uberáme týmto smerom a som veľmi rád, e, e, že je tu taká podpora. Nevidím kolegu z Polského parlamentu. A vidím vás, vidím, že kolegyňa z Polského parlamentu môže potvrdiť, že my vedieme dlhý boj z hľadiska tých kvót žien Zatiaľ sme túto cestu ešte neukončili, ale veríme, že situácia sa zlepší. Sloganom dnešnej konferencie je ženy v politike. A vieme, že ženy v politike dokážu e, celkovo zlepšiť osud žien, čo je veľmi dôležité, ale oveľa dôležitejšie je, že dokážu ovplyvniť aj vnútroštátnu, aj európsku legislatívu takým spôsobom, že môže skutočne odrážať eh, najnalihavejšie potreby občanov. Ženy sú veľmi citlivé na takéto otázky a naši občania môžu očakávať také riešenia, ktoré budú pre ne oveľa priateľskejšie, oveľa lepšie. A práve to je preto, že, je veľa, že sa účast, zúčastňujú ženy v politike. K tomu je množstvo príkladov rovnosť sa začala v Európskej únii už s rímskymi zmluvami, ale teraz to nie je už len v týchto zmluvách, ale je to aj v charte základných práv. A ja by som chcel uvieť niekoľko štatistických údajov z hľadiska toho, aká je dnes situácia. E, z mojej vlastnej skúsenosti, keď som viedol ešte polskú vládu, vám môžem povedať, Chcel by som povedať, že mal som 50 žien v najvyšších e, funkciách e, v, v mojej krajine a tento rekord sa zatiaľ ne, ne, nikto zatiaľ tento rekord ešte neprekonal. E, takže to bol absolútny rekord v polskom, polskej histórii a teraz e, aj tu šéfka mojejho kabinetu v Európskom parlamente je tiež žena a počet žien v mojom kabinete je, alebo je, podiel žien je 54%. Samotný Európsky parlament zamestnáva takmer 60 žien, teda medzi úradníkmi je takmer 60 žien a čo je ešte dôležitejšie je, že tak e, viac ako polovica žien, ktoré majú e, vynikajúce vzdelanie, sú ženy, prinímajú veľmi dôležité rozhodnutia, odborné rozhodnutia. To je veľmi dôležité. E, čo sa týka poslancov, v parlamente máme 35-percentný podiel žien, ale to zase závisí od volebných zákonov v jednotlivých členských štátoch. Chcel by som teda vám povedať, že poslanci Európskeho parlamentu sú volení vo svojich e, domácich krajinách a chcel by som teda apelovať na vás, aby ste pozmenili vaše domáce volebné zákony takým spôsobom, aby za tri roky, keď budeme mať ďalšie voľby Európskeho parlamentu, mohli by sme tu privítať aspoň 50 e, žien žien poslankyň. A to je vaša zodpovednosť, e, úloha poslancov v, v vašich domácich parlamentoch. Toto my zmeniť nemôžeme z Európskeho parlamentu. Potom ďalšia vec. E, viac ako 35 žien je v Európskom parlamente, ale zase mm, z tých e, predstaviteľov parlamentu, ktorí majú nejaké funkcie. E, tam je 40 e, žien. Je to v predsedníctve parlamentu, medzi kvestormi, aj z hľadiska predsedov parlamentných výborov. 40 týchto funkcií, e, čo sú najdôležitejšie funkcie v parlamente, 40 z nich teda sú obsadených, alebo je obsadených ženami. Takže my si myslíme, že je tu dobré zastúpenie žien ale tu, e, čo sa týka e, samotných poslancov máme teda len 35%, ale tie top posty v parlamente do 40% obsadili ženy, ale to ešte stále nie je dosť. Štatistiky samozrejme všetko nevyjadria. Máme síce lepšie podiely, než je to v mnohých národných parlamentoch v Európe, ale ešte nie sme na konci cesty. Nesmieme zabúdať, že naozaj máme záujem spôsobiť, aby ženy boli aktívnejšie alebo pri, príjmeť ženy k väčšej aktivite a ak chceme teda vyriešiť krízu a chceme myslieť na budúcnosť, e, nesmieme zabúdať, že ženy sú matkami. a chceme, aby boli aktívne aj v profesionálnej oblasti alebo aby pracovali aj v politike, musíme zaviesť rôzne iné formy zamestnaneckého pomeru, rôzne úväzky, polovičné úväzky a podobne, takisto zabezpečiť starostlivosť pre deti a takisto musíme zabezpečiť aj to, aby muži mohli sa venovať e, starostlivosti o malé dieťa, pretože mnohokrát je to tak, že muži aj chcú, otcovia chcú sa starať o malé dieťa, ale nemajú takúto možnosť. A my máme túto povinnosť, aby sme toto zabezpečili, ak e, chceme zachrániť Európu, Európu pred demografickou kalamitou či katastrofou. Tak, takisto musíme uznať e, prácu žien, ktorú vykonávajú doma, e, keď majú viaceré deti a starajú sa o tieto deti. Toto je veľmi ťažká a dôležitá práca. Nedá sa teda povedať, že žena nepracuje v tomto prípade, pretože pracuje pre e, všeobecné blaho svojho spoločenstva alebo svojej spoločnosti a vlastne plní tú najdôležitejšiu úlohu, takže na toto nesmieme zabúdať. Potom ďalšia otázka podnikanie. Pred niekoľkými dňami spoločne s pani podpredsedničkou komisie Redingovou som publikoval článok, ktorom sme apelovali na európske firmy, aby dobrovoľne zvýšili podiel žien vo svojich správnych eh, a dozorných radách. Podľa prieskumu Určite by to prospelo podnikaniu, ale prospelo by to teda všetkým, celej spoločnosti. A to je teda ďalšia úloha, ktorú by sme e, mali splniť. Pri tejto príležitosti 100-ročného výročia zavedenia Medzinárodného dňa žien chcel by som zablahoželať všetkým ženám, že sa vám podarilo zjahnuť toľko veľa za tých posledných 100 rokov. A chcel by som vám ešte povedať hneď priamo, a to by, s týmto by som sa chcel obrátiť aj na muži, aj na ženy, že ešte stále sú pred nami veľké výzvy, lebo ešte stále v Európe nemáme úplnú rovnováhu, úplnú rovnosť. Je množstvo nerovností mimo Európy, všetci to dobre vieme. To znamená, že nesmieme zaspať na Vavrinoch a musíme pracovať naďalej tvrdo, aby sme dosiahli tieto ciele a na toto nesmieme zabúdať, keď oslavujeme týchto 100, roč, 100 rokov nesmeme zabúdať, koľko práce ešte pred nami a želám vám všetko najlepšie. Ďakujem pekne. Pán Buzek, ďakujem vám za váš príhovor. A, a teraz e, chcem poďakovať všetkým účastníčkam a účastníkom e, aj pánovi predsedovi e, za to, že vlastne otvoril e, takýmto spôsobom Medzinárodný deň žien. Samozrejme, my si uvedomujeme, že pred nami stojí mnoho víziev, ale my ne, vieme, že sme veľa dosiahli, ale nechceme zaspať na Vavrino, chceme ísť stále dopredu, aby sme e, dosahovali ďalšie výsledky v oblasti rovnosti. Ďakujem, pán Buzek. A teraz chcem ešte raz privítať Pani Mary Robinson, ktorá je bývalou prezidentkou Írska. Máme tu prítomnú aj pani Nicole Fontaine, eh, ktorá je bývalou predsedničkou Európskeho parlamentu. Vítame aj ju. A ešte raz vítam všetkých účastníkov, aj účastníčky e, z národných parlamentov, nielen členských, ale aj kandidátskych krajín. Vítam poslancov a poslankyne Európskeho parlamentu, ako aj všetkých ostatných účastníkov e, tohto podujatia a očakávam naozaj zaujímavú debatu. Už pred niekoľkými rokmi sme zaviedli takúto tradíciu pri príležitosti MDŽ sa stretnúť v takomto kruhu a vždy sa snažíme navzájom e, zdieľať svoje skúsenosti, analyzovať najlepšie pracovné metódy, diskutovať o našich spoločných cieľoch a tak ďalej a tak ďalej. Tento rok, ako povedal pán predseda Buzek, je mimoriadný rok Prečo? Pretože si pripomíname 100 rokov slávenia Medzinárodného dňa žien a to je veľmi dôležité výročie. Myslím si, že dnes budeme mať tiež takú malú spomienku a spomenieme si na pionierky v tejto práci. Pred 100 rokmi ženy začali bojovať, pracovať a vyvíjať úsilie na to, aby E, sa začali riešiť otázky v súvislosti so zlepšením e, postavenia ženy. A prosím vás, venujeme takú malú spomienku všetkým tým ľuďom, ktorí nám pomohli e, a ktorí prispeli k tomu, aby sme my mohli pracovať v našej práci. Vyžaduje si to vyžadovalo to naozaj veľkú zodpovednosť, keď tieto vlastne prvé bojovničky bojovali za naše práva. MDŽ sa prvýkrát slavilo v Rakúsku, Nemecku a Švajčiarsku 8. marca 1911 a viac ako milión ľudí, žien a mužov sa zúčastnili na oslavách tohto Medzinárodného dňa žien. Tieto otáz- tam na tých stretnutiach sa hovorilo o právach žien, o pracovných právach žien, právach žien na vzdelanie, výchovu, o právach žien, e, mať nejaké verejné posty, byť, e, v, pracovať na verejnosti, na verejných pracovných miestach. To boli vtedy veľmi pálčivé témy na tú dobu. Ale týždeň po tejto veľkej koncentrácii žien došlo k veľmi tragickej udalosti. 940 žien pracovníčok zahynulo e, počas veľmi tragickej udalosti e, pri požiari v New Yorku. Väčšina týchto žien, ktoré zahynuli, boli talianky a židovské talianské emigrantky. Táto tragédia v Spojených štátoch e, krátko na to, ako sa poprvýkrát oslavoval Medzinárodný deň žien, E, mala veľkú odozvu, pretože to boli práve pracujúce ženy, ktoré stratili život pri práci. A prirodzene všetky oslavy Medzinárodného dňa žien e, boli v budúcnosti e, poznamenané touto tragickou udalosťou. Po, takisto sa hovorilo o, sme tu hovorili o postavení žien v EÚ, to je veľmi blízka téma nám všetkým, je to naša každodenná práca nás, politikov, na rôznych úrovniach, tak na národnej, ako aj na európskej a medzinárodnej úrovni. A ako povedal pán predseda Buzek, už e, sme dosiahli veľké pokroky a my si toho musíme byť vedomí, rovnako si musíme byť vedomí aj toho, že ešte stále pred nami stoja veľké výzvy, ktoré treba ešte riešiť. Ešte stále pretrváva nerovnosť. A vieme, že ešte naozaj nás čaká veľký kus práce. Niekedy si myslím, že práca v oblasti rovnosti nepokračuje tak rýchlo, ako by sme chceli. Je to pomalá práca, ťažká práca, zdlhavá práca, a myslím na všetky generácie, na všetky podmienky e, a na, na ženy, ktoré si musia e, zvoliť svoj osud. Myslím na to, aké podmienky pre život a pre voľbu mala moja stará mama, moja mama, aké mám ja a aké máme perspektívy do budúcnosti vzhľadom na pokrok, ktorý sme v tejto oblasti dosiahli. Veľké množstvo žien, tak v národných parlamentoch, ako aj v Európskom parlamente, sa zvýšilo. Videli sme obrovský nárast žien e, za posledných 10-12 rokov keď sa pozrieme na percentá v národných parlamentoch, tak tento nárast je väčší ako, e, ako v minulosti a napríklad v takom európskom parlamente máme 35,2 žien. A vidíme, že e, vlastne pokiaľ ide o e, rodové zastúpenie, tak v tomto parlamente je dosť e, relatívne dosť veľká rovnováha. Rovnako treba brať do úvahy to, že najväčšie pokroky až do roku 1904 e, sa dosiahli a potom od roku 1904 tie pokroky už neboli také zreteľné, neboli také markantné. E, v súčasnom výbore pre práva žien máme 9 žien, to je 33 a to je najvyšší počet žien, aký sme kedy mali. Ak aký bol vôbec vo výbore. A takisto aj v Európskej komisii je tretina žien a to je tiež veľký počet. Myslím si, že aj mnohí z našich kolegov si všimli pozitívne výsledky tohto trendu a my veľmi dobre vieme, že sme sa mnohí snažili na rôznych úrovniach v národných parlamentoch i tu v našom Európskom parlamente. Všetci sme vyvíjali veľké úsilie a tlak na národné parlamenty na to, aby došlo k menovaniu žien na posty komisárok. Rovnako sa viedla veľká kampaň v Európskom parlamente v roku 2009. My sme e, mali stretnutie aj vonku a manifestovali sme svoje požiadavky, aby E, došlo k zvýšenému menovaniu žien komisárok do Európskej komisie. A dnes e, budeme mať príležitosť vypočuť si Mary Robinson, e, ktorá naozaj má veľmi zaujímavú politickú kariéru za sebou, ktorá bola prezidentkou svojej krajiny Írska a takisto aj na medzinárodnej úrovni bola význačnou postavou, bola vysokou komisárkou OSN pre ľudské práva. A ja vás tu, pani Robinson, vítam. Potom si vypočujeme e, skúsenosti pani Nicole Fontaine. Ona bola jednou zo žien, ktoré boli predsedničkami Európskeho parlamentu a pani Fontaine pracovala aj ako ministerka vo Francúzsku. V druhej časti nášho programu si vypočujeme skúsenosti z národných parlamentov a z Európskeho parlamentu. Bude to akási výmena názorov a budeme si vymieňať skúsenosti o tých najlepších metódach, aby sme zvýšili ešte eh, počet žien aktívnych v politike. aby sme si mohli naše myšlienky vymieňať a aby sme si mohli vymieňať naše skúsenosti v oblasti politiky. Myslím si, že to bude veľmi zaujímavý pracovný program, že strávime spolu veľmi príjemný deň a som presvedčená, že naozaj tých skúseností, ktoré si chceme vymeniť, je veľa. A ešte predtým, ako dám slovo našim hosťom, Chcem ešte uviezť niekoľko takých praktických záležitostí. Každý z vás má formulár, kde je vyznačený rečnícky čas, e, ktorý máte k dispozícii, ak si budete želať vystúpiť. Potom máme dve časti. V prvej časti sa budeme venovať skôr také všeobecnej rozprave a v druhej časti nášho dnešného programu sa sústredíme predovšetkým na skúsenosti a najlepšie pracovné metódy. Tam budete mať možnosť potom s týmto formulárom, ktorý máte pred sebou na stole, môžete sa zaregistrovať, vyplniť ho a môžete tam napísať, v ktorej časti rozpravy si želáte vystúpiť, či v prvej časti alebo v druhej časti Rovnako máte možnosť naznačiť, či si želáte vystúpiť pri obidvoch e, príležitostiach, teda aj v prvej časti rozpravy, aj v druhej časti rozpravy. To treba naznačiť vo formulári. A ešte vám chcem pripomenúť, že rečnícky čas tu v parlamente je 3 minúty na každé vystúpenie, aby e, všetci ľudia, ktorí si želajú vystúpiť, aby mohli vystúpiť, aby mm, sa k slovu dostalo čo najväčšie množstvo ľudí. E, ešte raz vítam medzi nami pani Mary Robinson a veľmi rada jej odovzdávam slovo. Je to pani bývalá prezidentka Írska a vysoká komisárka, bývalá vysoká komisárka OSN pre ľudské práva a pre spravodlivosť. Nech sa páči, dávam vám slovo. Thank you. Ďakujem pekne, pani predsednička, vážny pán predseda parlamentu, vážni poslanci Európskeho parlamentu, vážni zástupcovia národných parlamentov. Musím povedať, že e, doposiaľ, čo som si vypočula z úst predsedu parlamentu, pána Buzeka a tiež z e, pani predsedničky výboru pre ženské práva na mňa urobila veľký dojem. E, je pre mňa veľkou cťou, že som bola prizvaná, aby som prednesla tento prejav na tému, ktorá je blízka všetkým nám, politické väčšie zastúpenie žien v Európskej únii na všetkých úrovniach. Musím povedať, že som veľmi rada, že medzi vami je istá aj keď nie je celkom vyrovnaná rovnováha. Je tu aj niekoľko mužov poslancov Európskeho parlamentu. Vieme veľmi dobre, že rodová rovnosť sa netýka len žien, týka sa všetkých. Teda e, to vidím veľmi rada. Ako sme si už vypočuli, toto podujatie je mimoriadne e, dôležité, pretože si pripomíname z té výročie Medzinárodného dňa žien. Myslím, že pravdepodobne preto ma pozvali, aby som predniesla tento prejav, aby sme si pripomenuli toto z tej výročie, pretože som bola vymenovaná za zastupkyňu a bola som prizvaná eh, Nelsonom Mandelom, aby som sa eh, pridala do skupiny starejších. A môj manžel je teraz opatrovníkom eh, jednej zo starejších a preto som oprávnená teraz pozrieť sa trošku späť a povedať vám niečo o tomto výročí musím povedať, že je potrebné pozrieť sa trochu ďalej za hranice Európy, aby sme e, našli odvahu v najbližších dňoch, aby sme spojili svoje ruky celosvetovo s našimi sestrami z celého sveta. 8. marca minulý rok som sa pridala k stovkám žien a niekoľkým mužom a prešli sme e, cez Brooklynský most v New Yorku a tým sme sa spojili s tisíckami žien na mostoch vo viac ako 100 mestách a miestach na svete. Toto podujatie zorganizovala eh, žena Psalby z, z organizácie Ženy pre ženy eh, na medzinárodnej úrovni a tiež viacerí, viaceré mimovládne organizácie zorganizovali toto podujatie. Ehm, tento rok plánuje ešte väčšie podujatie podobného druhu. Je to prejav solidarity s našimi sestrami. Pri tomto výročí dúfam, že aj niektoré poslankyne z Európskeho parlamentu a z národných poslancov si nájdu nejaký most a pridajú sa k tomuto podujatiu na budúci útorok. Dúfajme, že e, si aj e, budú pospevovať pri tom. Z tej výročie príležitosťou pozrieť sa späť. V roku 1993 e, som mala možnosť zúčastniť sa návštevy Nového Zélandu ako prezidentka Írska pri príležitosti oslavy Nového Zélandu pretože sa stalo prvou krajinou na svete, ktoré dalo volebné právo ženám v roku 1893, ale som ehm, hrdá na to, že môžem povedať, že ehm, kľúčovou osobou bol Ír, bol to John Balance, ehm, ktorý prešiel na bicykli stovky kilometrov po horských cestách, zbieral podpisy pre túto kampaň a je zaujímavé podotknúť, že vtedy sa kampaň vnímala ako súčasť boja, aby sa znižil alkoholizmus mužov. Pani predsednička, veľmi dobre poznáme, aký e, ťažký je boj za volebné práva v našich e, krajinách, aký bol teda v úvode 20. storočia a potom neskôr, aký ťažký bol boj um, za práva žien v parlamentoch v niektorých častiach sveta. Tieto boje ešte stále prebiehajú, sú nedávnej, nedávnejšie histórie ako u nás v roku 2005 eh, v Kuvajte, až ženy dostali volebné právo a v mnohých arabských krajinách eh, ženy ešte stále bojujú za toto právo. To sa môže zmeniť rýchlejšie eh, počas toho, ako najmä mladé ženy vychádzajú na ulice, protestujú napriek násiliu, ktorým sú vystavené a žiadajú väčšiu slobodu, väčšiu účasť a väčšie dodržovanie ľudských práv. Uh, toto populárne hnutie, ktoré je odlišné v každej krajine, môže primeť tieto krajiny zmeniť situáciu, ak ženy budú mať možnosť zúčastňovať sa aktívne na vytváraní nových ústavných štruktúr v Tunisku, v Egypte, Bahrajne, v Líbii a možno v iných krajinách. Zvyšovanie právomoci žien je základným kameňom demokracie v arabskom svete pretože iba ak ženy budú mať e, právomoci v parlamente, budú môcť poukazovať na tie témy, ktoré sú pre ne dôležité. Len čo sa zvýši podiel žien, zmenia sa aj priority, e, budú sa venovať tým projektom, ktoré boli zanedbávané, budú sa venovať všetkým voličom aj tým, ktorí boli zanedbávaní. Zapájanie žien do vlád e, je prínosné aj z hľadiska zvyšovania zodpovednosti a taktiež bude schopné eh, tým pádom zastrešiť aj zastup, zastupcov napríklad národnostných menšín a iných etnických skupín. Poslanci Európskeho hm, parlamentu by mali robiť všetko, čo môžu na to, aby pomáhali eh, tomuto demokratickému procesu, ktorý vedú mladí muži, mladé ženy v arabskom svete a aby hovorili otvorene proti násilu, ktoré sa používa na potlačenie týchto protestov najmä v Líbii, v tomto nebezpečnom prostredí, kde eh, sa strieľa na protestujúcich a bombardujú ich. Je dôležité, aby sme podporili týchto protestujúcich. Žiaľ, na konferencii v Paríži minulý týždeň na tému žien proti fundamentalizmu a e, za rovnosť E, zaznamenali sme, že v európskych krajinách je e, dosť zvyšujúci sa trend e, k islamofóbii. Niektorí politici to zneužívajú pre krátkodobé zisky. Musíme sa teda venovať diskusiám o fundamentalizme a najmä o tom, aký má dopad na ženy. Musíme si uvedomiť, že pochádzame z odlišných kultúrnych prostredí. Domnievam sa, že najmä poslankyne Európskeho parlamentu musia byť hnacou silou v tomto hnutí, pretože je to dôležité rovnako v ich volebných obvodoch, ako aj v arabskom svete. A môžeme zaznamenať dosť významné zmeny za krátke obdobie. Mňa naplňa nádejou najmä to, že som bola svetkyňou eh, dopadu žien na zvyšovanie právomoci žien v dvoch krajinách, konkrétne v Ruande a v Libérii. Bola som prvou prezidentkou, ktorá navštívila Rwandu po e, genocíde v roku 1994 a potom som sa vrátila v roku 1995 a mm, zúžasila som sa pripomenutia um, vytvorenia nezávislej e, Rwandy e, pri, pri tom 50. výročí na pôde OSN po tejto genocíde, po tých hrozných skúsenostiach mnohé, mnohé ženy, mnohé deti boli obeťami tohto násilia, ale Jedna predsa len e, príjemná udalosť sa stala v týchto hrozných obrazoch. V mnohých kostoloch e, boli e, krásne rozkvitnuté kvety, boli rúžové a červené a nádherne voňali. Jedna mimovládna organizácia mi vysvetlila, že bolo to preto, že pôda v tej oblasti bola veľmi dobre hnojená a síce bola hnojená ľudskou krvou. Moja tretia návšteva Rwandy vo funkcii prezidentky prebehla e, v marci 97, tri roky po e, tejto genocíde. Zúčastnila som sa panafrickej ženskej konferencie v Kigali. Organizovali ju vdovy, ktoré sa podarilo prežiť e, a vyrovnať sa s ich traumou. Na tejto konferencii sa Rwanda zaviazala zvyšovať pravomoci žien na každej úrovni, aby zrušili diskriminačné zákony a aby umožnili ženám zúčastňovať sa verejného života a byť kandidátkami vo voľbách na všetkých úrovniach. E, výsledky pre rozvoj v Rwandy e, v hospodárskej sociálnej oblasti sú vynikajúce. E, teraz má Rwanda najväčší podiel žien v parlamente na svete. A istým spôsobom teda tieto kvety zakvitli opäť. Transformácia Libérie začala tým, že sa aktivistky e, stali netrpezlivými tým, ako pomaly prebiehal mierový proces, e, ktorý viedli muži na všetkých stranách e, rokovacích stolov. Preto ich obkrúžili v týchto mierových rokovaniach a trvali na tom, aby sa dosiahla dohoda. Dramatickým príkladom je príklad Abby Disney, ktorý popisuje v dokumentárnom filme Voľby v roku 2005 viedli k zvoleniu prvej africkej prezidentky konkrétne Ellen Johnson Sirles, e, ktorá posilnila právomoci žien v Libérii a na zasadnutí Bezpečnostnej rady OSN um, sa prijalo uznesenie 1325 a využila toto uznesenie ako organizačný nástroj. Na medzinárodnej konferencii v Liberii 8. a 9. marca 2009 sa e, zúčastnili prezidentky Liberie aj Fínska oslávili práve e, tieto významné kroky. Michelle Bachelet, e, ktorá zastupuje iniciatívu OSN pre ženy, si zvolila Medzinárodný deň žien práve na pripomenutie týchto významných krokov v Liberii. A to mi pripomína um, vyjadrenia, ktorých som, ktorých som si vypočula nedávno na stretnutí s Kofianom, Jimmy Kartnerom a ďalšími. Ja ako členka skupiny starejších ehm, a tiež vďaka inšpirácii Nelsona Mandelu a arcibiskupa Desmonda Tutu ehm, môžem sa angažovať, aby som podporovala práva žien. Chceme oceniť, že čoraz viac žien má politické právomoci na celom svete, ale ešte stále milióny žien a detí sú v rôznej situácii. Nemôžeme nič oslavovať na jej situácii. Sú v úplne hroznej situácii. Musíme myslieť práve na tých najchudobnejších pretože rodová rovnosť e, nie je skutočnosťou v mnohých krajinách a ešte stále prebieha diskriminácia. Ženy sú e, prvými obeťami v konfliktných situáciách a sú taktiež obeťami e, chorôb, ako napríklad HIV, AIDS, najmä dospievajúce dievčatá sú veľmi vystavené týmto hrozbám. Na mladé dievčatá sa často zabúda pri pomoci rôznym spoločenstvám, napriek tomu, že majú zásadný vplyv na prežitie domácností a rodín. Žiaľ, e, tieto slova budú platiť ešte mnoho rokov, ale viem, že sa vyslovia v Libérii e, pri príležitosti Medzinárodného dňa žien. Tak e, prečo sa musia aj ženy v Európskej únii venovať tomuto zvyšovaniu právomoci žien? Isté, že už prebehlo e, dosť zásadné dianie v tomto smere, nielen Európsky parlament, ale aj Európsky súdny dvor a prijali mnoho rozhodnutí, ktoré pozitívne prispeli e, v tomto smere. Chcem sa poďakovať vám, pani predsednička, e, výboru pre práva žien v Európskom parlamente ehm, pretože správa z vášho výboru popisuje mnohé iniciatívy, okrem iného aj, inici- aj uznesenie z 13. marca z roku 2007, ktoré je namerené na konkrétny plán zvýšenia rodovej rovnosti medzi mužmi a ženami. Táto správa spomína 26 bodov a 14 z nich súvisí so zamestnanosťou žien a rovnosťou v oblasti miest a príjmov. Avšak v bode 15 podľa mňa tá formulácia je dosť slabá. Hovorí sa tam, že oceňuje úsilie na, európskom, na európskej úrovni, aby sa zvýšilo zastúpenie žien v politike a preto podporuje zvýšenú účasť žien e, vo fungovaní všetkých európskych inštitúcií, najmä e, na tých zodpovedných funkciách, ale zdôrazňuje zároveň, že je potrebné vykonať ďalšie úsilie na národnej, regionálnej a miestnej úrovni. Správa poukazuje na to, že iba 3 významných firiem vedú ženy a vyzýva e, členské štáty a komisiu, aby venovali pozornosť najmä zraniteľným skupinám žien, aby sa venovali taktiež ženám s posinutím a rómkam. Eh, keď si čítam túto správu, eh, tak eh, pani predsednička, dosť ma prekvapilo, že je to mm, také mm, úsilie stlačenia gombíkov, tých správnych gombíkov. Táto správa získala širokú podporu, 22 hlasov bolo za, iba dva proti a preto verím, že získa takúto podporu aj v plene na budúci týždeň. Rada by som teraz hrnula uh, tú hodnotu zastúpenia žien v spoločnosti, ktorá sa spomína aj v nedávnej správe Národného demokratického inštitútu táto správa spomína prípadové štúdie z celého sveta a tiež na bohaté skúsenosti žien demokracii a e, spomína nasledovné. Účasť žien v politike e, pomáha zrepšovať rodovú rovnosť a tiež má e, vplyv na druhy rozhodnutie, ktoré sa prijímajú na politickej úrovni. Sú jasné dôkazy, že čím viac žien sa volí do funkcií, um, o to viac sa príjmajú rozhodnutia, ktoré zlepšujú kvalitu života a tiež e, zlepšujú pozíciu žien, rodín e, a ďalej etnických a rasových menšín, e, pretože účasť žien na politickej činnosti má pozitívny vplyv na fungovanie spoločnosti, na legislatívu, ale tiež na samotné politické strany a život občanov. Um, keď e, ženy získajú lepšie právomoci ako politické vodkyne, krajiny e, zaznamenávajú zvýšenie životnej úrovne, pretože sa prijímajú pozitívne rozhodnutia na zlepšenie infraštruktúry, vzdelávania, zdravotnej starostlivosti a tak ďalej účasť žien v politike zabezpečuje um, zakomponovanie aj marginalizovaných voličov a tiež pomáha um, reagovať aktívnejšie na potreby voličov. Ďalej, ak ženy sú vo vedúcich funkciách, a pomáhajú lepšie riešiť e, rôzne konflikty, ktorým možno dochádza. E, tak tiež ženy nie sú príliš náchylné pozerať sa na stranickú príslušnosť pri svojich politických rozhodnutiach ženy tiež nezabúdajú na menej zastúpené, na menšinové skupiny a sú ochotné viac zastupovať ich záujmy. Ak ženy prijímajú legislatívne rozhodnutia, sú o mnoho e, viac schopné počúvať potreby voličov. E, ženy sa tiež viac angažujú v mierových hnutiach, v rekonstrukciách po konflikte v rôznych krajinách a sú tiež konštruktívne pri rokovacích stoloch. E, okrem toho, sa snažia aktívne pomáhať stabilizovať a rekonštruovať krajiny a taktiež predchádzať budúcim konfliktom na to, aby sme e, boli schopní vytvárať udržateľnú demokraciu vo svete. Ženy musia mať právomoci, musia mať možnosť stať sa politickými vodkyňami e, v všetkých krajinách. Práve toto zdôrazňuje, prečo je e, potrebné zdôrazňovať dôležitosť účasti žien v politike v Európe. Vypočula som si dosť optimistický prejav eh, prezidenta parlamentu pred chvíľkou, eh, ale 10 krajín v Európskej únii má 27-percentný podiel žien vo svojom parlamente, eh, to vedie Švédsko, 45%, ale väčšina, a vrátane Írska, sú pod hranicou 23% a dve krajiny sú dokonca na úrovni menej ako 10% žien v parlamente. Ešte stále pretrvávajú tie tradičné bariéry, ktoré neumožňujú ženám zúčastňovať sa politické činnosti. Ženy nemajú dostatok sebadôvery v najmä mužskom politickom prostredí. Taktiež je potrebné e, posilňovať aj úlohu občianskej spoločnosti v tomto posilňovaní pozície žien. Média poskytujú um, priestor napríklad lícia Ronculi a pani Rašide Tati, ktoré sú eh, okrem iného poslankyňami Európskeho parlamentu a, a vyzývajú ženy, aby prekonávali tieto priekážky, aby sa snažili viac kombinovať eh, svoj profesijný aj eh, osobný život mm, sme naozaj v Európe pripravení vyrovnať sa s týmito prekážkami v rámci 10-ročného transformačného obdobia? Mm, sú krajiny naozaj pripravené zaviesť národné kvóty, ako povedal predseda parlamentu, pre miestne aj parlamentné voľby, tak aby napravili tú nerovnováhu, ktorá ešte stále pretrváva? Sú e, národné vlády členských štátov pripravené financovať e, e, vzdelávanie e, ženských kandidátov na národnej úrovni, ale na úrovni Európskej únie. Sú národné parlamenty ochotné prispôsobiť svoje postupy tak, aby umožnili poslankyňam, aby boli lepšie schopné skombinovať svoj osobný aj politický život? Sú krajiny ochotné skúmať, ako by mohli prilákať viac žien do politiky? Myslíte, že sú ženy samotné pripravené ujať sa týchto vedúcich úloh v politike a sú schopné eh, dokázať, ako môže Európa napraviť ten súčasný demografický deficit? Eh, toto je niekoľko otázok, ktoré si môžeme položiť pri príležitosti tohto stého výročia. Zatiaľ, čo čelíme eh, výzvam na politickej, ekonomickej, sociálnej a ekologickej úrovni, vyžaduje si to novú formu vedenia. Európa eh, by mala obrovský prospech eh, z tej energie a z toho povedomia, ktorú, ktoré ženy môžu poskytnúť nielen tu v Európskom parlamente, ale aj v národných parlamentoch. Musíme byť optimistkami, ale zároveň sa eh, musíme na to pozrieť reálne. V roku 2008 výbor parlamentu Veľkej Británie zverejnil správu a tá hovorí nasledovné. Slimákovi by trvalo 212 rokov, kým by prešiel celou dĺžkou e, Veľkého čínskeho múru. To je iba o niečo dlhšie ako 200 rokov, e, ktoré mm, budú potrebné na to, aby ženy boli e, rovnocene zastúpené v parlamente. My nechceme takýto pomalý pokrok rýchlosti slimáka. Potrebujeme transformatívne zmeny tak, aby sme boli schopní vyrovnať sa s problémami čo najefektívnejšie. Ďakujem. E, Ďakujem, pani Robinson. A teraz dám slovo hneď pani e, Fonten, nech sa páči. E, Som veľmi rada, vážená pani predsednička, že ste ma pozvali na túto schôdzu, pri ktorej si pripomíname z té výročie prvého E, slávenia Medzinárodného dňa žien. Toto výročie je príležitosťou zhodnotiť pokrok, ktorý sme v tejto oblasti dosiahli a to je rovnosť medzi mužmi a ženami v politickom rozhodovacom procese. A to je téma, ktorú som si na toto stretnutie vybrala. Som rada, že ste ma zapojili do e, tohto to podujatia, kde sa môžu vyjadriť predstavitelia 27 členských krajín aj kandidátskych krajín. 20 rokov, čo sú 23 rokov činnosti v tomto parlamente mi umožnili uvedomiť si, aká dôležitá je súčinnosť národných aj Európskeho parlamentu pri e, pokroku v demokracii, ako aj pri prekonávaní toho, čomu hovoríme demokratický deficit. Keď som bola podpredsedničkou Európskeho parlamentu pre e, vzťahy s národnými parlamentmi som pracovala na tomto zblížení a preto dnes naozaj sa veľmi radujem, že ste tu prítomní a srdečne vás vítam. Moja prvá poznámka sa bude týkať predovšetkým e, toho odhodlania, ktoré bolo vždy vlastné európskym inštitúciám, aby E, sme pokročili v tejto otázke, nielen preto, že tu ide o otázku spravodlivosti, rovnosti, ale aj preto, že je veľmi intimne spojená so samotným fungovaním demokracie. A to je, ten hlavn, to je tá hlavná hodnota európskej konštrukcie a e, harmonizuje to našu spoločnosť. Takto my vlastne môžeme udržiavať pri živote tie základné princípy z rímskych zmluv, voči ktorým e, boli na začiatku niektoré členské štáty dosť nedôverčivé a ľahostajné. Tento impuls, ktorý dala Európska komisia, je vítam, ale takisto aj parlament veľmi odhodlane pracoval za práva žien. Výbor pre práva žien bol vytvorený v roku 1984 a ja som bola jeho členkou samozrejme od samého začiatku. Dosiahli sa veľmi významné pokroky, stále sa dosahujú práve vďaka tejto neunávnej činnosti. E, nikto, vážená pani e, predsednička, viac ako my tu môžeme e, dokázať, ako Európsky parlament otváral nové cesty, vytváral novú dynamiku, novú mobilizáciu a dnes už môžeme konštatovať, že už sme dosiahli pokrok, ale tá bilancia je trochu ešte taká zmiešaná a ešte zostáva pred nami veľký kus cesty. V tomto zmysle, v tejto krátkej chvíľke, ktorú mám 6 minút, by som vám chcela urobiť niekoľko návrhov. Najskôr by som si želala, keby Európsky parlament bol naďalej príkladom to znamená, aby skutočne e, bol tou prvou vlastovičkou, pokiaľ ide o pomer poslancov a poslankyň, mužov a žien. Už tu bolo spomenuté, že dnes to je 35,2%, čo je oveľa vyšší pomer žien ako v národných parlamentoch, kde je to v priemere 24%. Ďalej je potrebné, aby ženy boli členkami najvyšších orgánov, ako sú podpredsedovia, kvestori, predsedovia výborov, ako hovoril o tom pán Buzek, ale treba a takisto ich ženy presadzovať aj v predsedníctve politických skupín. Keď som bola v júli 99 zvolená za predsedničku Európskeho parlamentu, ľutovala som, že bolo naozaj potrebné čakať 20 rokov potom, ako bola zvolená Simone Weil, aby ďalšia žena získala post predsedničky parlamentu. Dúfam, že teraz nebude potrebné čakať opäť 20 rokov, kým budeme mať predsedničku parlamentu. A keď sa v tom v tejto sále hovorí o veľkých sociálnych témach a o dôležitých sociálnych problémoch, Európsky parlament vždy veľmi e, pozorne sa snaží o to, aby vlastne e, neustále sme dosahovali pokrok. Ale Európsky parlament nemôže konať sám. Národné vlády, politické strany sa musia naďalej mobilizovať, aby e, sa. E, angažovanosť žien v politike zvyšovala. Tu viem, že tie kvóty a prax sú často e, kontroverzné, protirečivé. Napríklad môžeme vidieť, že rovnosť e, medzi ženami a mužmi môže viesť k veľmi pozitívnemu vývoju situácie. Dovolte mi preto uviesť situáciu z Francúzska, kde v júli 2000 bol prijatý zákon, na základe ktorého musí byť rovnosť žien na úrovni lokálnej, mestskej, národnej aj európskej. Dnes konštatujeme, že tento zákon spôsobil takú pokojnú revolúciu predovšetkým na miestnej úrovni, kde je politický život najbližší k občanom. Ak aj v realite ten pomer medzi ženami e, poslankyňami miestnych zastupiteľstiev e, dosiahol 35 kandidačné listiny e, v legislatívnych volieb ešte stále vedú muži a politické strany často radšej zaplatia pokutu za nerešpektovanie parity, ako by mali teda dať e, na čelo kandidátky ženu. Ale aj tak tá bilancia je pozitívna. Napokon národné vlády by mali venovať väčšiu pozornosť tomu, aby e, ženy e, mali viac možností politickej angažovanosti sa. V tomto smere niektoré z našich krajín, aj moja, politika stra- stratila svoju dôveryhodnosť. Preto je dôležité, aby sme e, v očiach občanoch dali o politike práve tú istú noblesu. A ešte na záver také dve úvahy, ktoré chcem adresovať ženám. Vo svete politiky, ako napokon všade inde, žena musí neustále svoje kompetencie a schopnosti dokazovať. Stále je odsúdená v úvodzovkách na vytrvalosť a výnimočnosť, ale ona to vie a nakoniec to považuje ako za stimulujúce skutočnosti ale musí si zároveň zachovať svoju ženskosť a nemôže sa báť presadiť skôr, ako by mala čakať, že kým ju objavia. Napokon, žena, ktorá dostane dôležitú politickú funkciu, musí byť veľmi bdelá, musí sa vyhnúť tomu, aby nepo pasce akejsi ženy alibi, ktorú e, využili na medializáciu, jej, napríklad jej nejakú, e, nejakú schopnosť, lebo takto E, povýšená žena je veľmi zraniteľná. Solidarita medzi ženami je veľmi dôležitá. Stále to pripomínam. Nakoniec ja som e, to v tomto Európskom parlamente mimoriadne prežívala napríklad, keď som bola zvolená za predsedničku. Táto solidarita, ako to veľmi dobre povedal pán Buzek, umožuj, umožní ženám političkám e, zlepšiť eh, situáciu žien v profesionálnom živote. No a na záver by som chcela dať taký povzbudzujúci signál a chcela by som pritom využiť skúsenosť mojej krajiny. V roku 1974 70 francúzov hovorilo, že francúzov hovorilo, že nechcú za prezidenta krajiny ženu. Dnes ankety sú formálne, 90 francúzov by prijalo bez problému tak ako v Nemecku pre post kancelárky, v Írsku pre post prezidenta, by prijali e, ženu prezidentku v roku 2012. Táto revolúcia a evolúcia v mentalite je veľmi významná. Treba ju sledovať, posilňovať, rozširovať a nepochybujem, že Európsky parlament to robí a Výbor pre práva žien budú naďalej e, e, prispievať k tejto činnosti. Ja želám všetkým európskym ženám e, ten najlepší Medzinárodný deň žien a som presvedčená, že všetky majú talent, treba ho uplatniť a preto vám prajem veľa odvahy. Ďakujem vám za pozornosť. Eh, ďakujem, ďakujem pani Fontaine. Myslím si, že ste nám tu načotli takú veľmi komplexnú perspektívu toho, e, čo bol ten hlavný pokrok e, v ženských právach, ktorý sa dosiahol a aké výzvy ešte stále pred nami stoja. Predovšetkým sme tu mali príležitosť zdôrazniť E, niekoľko otázok, ako to povedala pani Robinson, ohľadne toho, ako bude vyzerať Európa o 10 rokov a aké úsilie musíme vyvinúť, aby sme mali veľký vplyv v politike, ako aj v iných oblastiach života. Myslím si, že tieto otázky sú veľmi zaujímavé a určite budeme o nich v priebehu dnešného dopoludnia hovoriť. Chcem ešte povedať, že pani Fonten zdôraznila význam e, solidarity medzi ženami, vďaka ktorej možno ísť dopredu, pretože keď vieme, že sa môžeme navzájom podporovať, to nám dáva silu a takýmto spôsobom potom ženy môžu čoraz viac zaujímať e, významnejšie posty, môžu mať viac miesta v spoločnosti a môžu cítiť podporu v každodennom živote, v skutočnosti. Lebo žena nemôže byť iba akýmsi pekným obrazom alebo nejakou imidžovou záležitosťou. A preto ja ďakujem našim pozvaným e, dámam a otváram teraz našu rozpravu, počas ktorej sa pokúsime veci zorganizovať tak, aby e, mohlo vystúpiť čo najväčšie množstvo ľudí. A keďže máme dlhý zoznam e, rečníkov, budeme strážiť rečnícky čas Pani Ilda Figueiredu z Európskeho parlamentu sa ako prvá prihlásila o slovo. Nech sa páči, pani Figueiredu. Ďakujem, vážená pani predsedníčka. Chcela by som pozdraviť všetky ženy, ktoré sú tu prítomné a tiež aj ženy z Európskej únie a všetky ženy, predovšetkým tie, ktoré tiež v tejto chvíli trpia vo svojich krajinách, pretože sú diskriminované, pretože musia bojovať za svoju slobodu, ako je tomu vo viacerých krajinách, ale takisto aj tým, ktoré sú obeťami vojen, ktoré musia bojovať za mier. Chcem skutočne pozdraviť všetky tie ženy, ktoré ešte trpia, bojujú, ktoré sú ešte veľmi vzdialené rovnosti práv a príležitostí a ktoré si ešte stále nemôžu vytvoriť svoj vlastný projekt na život, nemôžu ho realizovať a nemôžu využívať všetky výdobytky civilizácie. Samozrejme, že e, my už sme e, prekonali veľký kus cesty a pri príležitosti Medzinárodného dňa žien si tieto výdobytky pripomíname, veď žijeme v tej časti sveta, kde sa naozaj dosiahol veľký pokrok. Naše dve eh, pozvané eh, ženy političky nám už naznačili, že ženy majú možnosti. Tu v Európskom parlamente máme 35 žien Avšak v našich národných parlamentoch sme ešte veľmi vzdialení týmto cieľom. A nie len v politickom živote a v parlamentnom živote je málo žien. Vo vláde, v miestnych samozprávach. To je niečo, e, čo ma naozaj veľmi e, prekvapuje. je tam toľko žien e, v tejto oblasti a oni nemajú prístup k miestnej moci, a ja si myslím, že e, to musí byť urobené, to je krok, ktorý musí byť urobený v každej konkrétnej krajine. To znamená presadzovať, podporovať ženy e, na lokálnej úrovni, v miestnych samozprávach, aby sa zapájali do politického života. A ďalšia poznámka, na ktorú chcem upozorniť, je istý, e, je istý krok dozadu Ekonomické, finančné, sociálne krízy majú veľmi vážny dopad na život žien. E, čím viac sa zvyšuje e, chudoba, zvyšuje sa nerovnosť, problémy žien e, v prístupe k zamestnaniu a k vlastným právam. A takisto aj sociálne škrty, škrty v rozpočtoch postihujú v prvom rade ženy E, chýba tam podpora žien, detí a starých občanov a to potom samozrejme bude mať dopad na to, že sa zníži účasť žien v politickom živote. A preto my musíme vyslať takéto posolstvo e, našim zodpovedným politickým činiteľom, mužom aj ženám, že rovnosť, solidarita je dôležitá, ale aj E, politický rozmer musí byť v našom živote prítomný, pretože keď o, aby naše následníčky o niekoľko rokov potom mohli povedať, že aj my sme nejaký pozitívny prínos priniesli do života žien. Ďakujem pani Figueredu. A teraz tu máme niekoho z gréckého parlamentu. Nech sa páči. Ja by som takisto chcela pripojiť svoj, svoj hlas k tomu, čo doteraz bolo povedané, ku všetkému. Ja som bola, sa zúčastnila mnohých e, podobných udalostí v Európskom parlamente a som opäť rada, že aj dnes môžem zastupovať svoju krajinu spolu s ostatnými kolegyňami a kolegami. Milí, kole, milí priatelia, čo sa týka mojej krajiny, boj žien doteraz e, za zabezpečenie rovnosti v politike a v moci sa je uznaný vo viacerých e, zákonoch a viacerých e, ustanoveniach legislatívy a to zabezpečuje tým pádom aj silný inštitucionálny rámec a silný pilier, ktorý vlastne zabezpečuje ehm, dostatok, e, dostatočné rozdelenie právomoci alebo moci v politike. To znamená, že zabezpečuje určitú účasť e, žien v celom politickom živote v mojej krajine. Ako príklad môžem uviezť zákon z roku 2000, E, ktorý bol prijatý, aby zabezpečil rovnakú e, zastúpenie žien pri prijímaní rozhodnutí vo verejnom sektore. A, takisto je zákon teda o osobách, ktoré vykonávajú verejné právo a vo verejnej správe. Takisto je nedávny zákon z roku 2008, kde sa uvádza, že na kandidátskych zoznamoch politických strán musí byť podiel e, žien minimálne aspoň jednu tretinu zo všetkých kandidátov. A práve máme viaceré ustanovenia, viaceré zákony a vlastne práve tieto, tento institucionálny rámec e, e, by mal prispieť e, účasti žien. Avšak na, no, ale keď sa pozriete na to, koľko je tam žien, tak aj tak je to e, z, obraz, ktorý vás sklame, pretože z 300 e, členov greckého parlamentu je len 52 žien napokon a v percente to znamená 17,3 čo je doteraz najvyššie, ktoré doteraz sme mali v porovnaní s predchádzajúcimi legislatívnymi obdobiami. Ja môžem uvieť ako príklad percento žien v v roku 2007 to bolo 16%, 13% v roku 2004, 10% 2002 a v roku 96 to boli len 6,3% žien. V Európskom parlamente sú údaje trošku lepšie. Konkrétne je tu 7 žien z 22 europoslancov, ktorí zastupujú moju krajinu. To predstavuje 31,8 z volieb, do európskych volieb v roku 2009. A na komunálnej úrovni v posledných komunálnych voľbách v 2010 len 32 žien bolo zvolených za starostky z 333, respektíve z 1300 um, 1300 obcí v Grécku, čo sú ledva 3 Takisto e, v posledných voľbách v roku 2010, teda čo som tým chcela povedať, že tých 3,1% bolo v roku 2006, prepačte, a v roku 2010, Žižka sa spodňuje, v posledných voľbách to bolo zvolených len 9 žien z 335 e, postov starostov miest. Takže nemali sme ani žiadnu ženu, ktorá by kandidovala za šéfku kraja, za regiónu, teda žiadna nebola zvolená. A máme 57 k 50, v 57 z 57 krajoch 9 sú podpredsedničky eh, župana. Takže to všetko e, vlastne ukazuje, že je potrebné vyvinúť ďalšie úsilie v mojej krajine, ktoré e, povedie k silnejšiemu zastúpeniu žien v politickej moci. Avšak e, toto musí byť napojené aj so zlepšením um, miestnej klímy alebo klímy e, pro spoločnosti, ako ste už povedali. To znamená, že musia občania podporovať aj ženy počas volieb, tak komunálnych ako všeobecných. E, e, bez toho aby som teda uznávam teda do, čo som, pokrok, ktorý sa dosiahol, ale myslím si, že účasť žien by mala byť skôr formálnejšia alebo podstatne formálnejšia. Um, aby sa teda dosiahla, dosiahlo väčšie zastúpenie podielu žien, pretože sú napríklad niektoré oblasti, kde, ktoré sú prefeminizované, ako napríklad vzdelávanie a podobne. A je potrebné, aby spoločnosť teda už prekonala tie stereotypy a je potrebné, aby aj ženy same vystúpili svojho tieňa, e, pretože to doteraz vlastne spôsobuje tomu, že nie je možné dosiahnuť nejaký pokrok e, aj v tej oblasti zastúpenia žien v parlamente takisto ekonomická kríza, ktorú zažíva teraz moja krajina a v týchto ťažkých situáciách, ja viem, situácia je ťažká pre všetkých, tak e, prvá, prvý, prvá obeď krízy je vždy žena pretože najväčšia e, či podiel medzi nezamestnanými sú ženy v mojej krajine, osobitne mladé ženy, aj mnohé z nich sú vzdelané. A akékoľvek e, vlastne len vyrovážený sociálny model by vlastne mohol byť, e, by mohol spôsobiť to, že by e, ženy boli byť rovnako zastúpené a mali rovnaké miesto aj na pracovnom trhu a jednoducho vo všetkých sektoroch moderného spoločenského života. Ďakujem pekne. Predsedajúca, ďakujem pekne. Ďalším rečníkom je pani, ďalšou rečníkom je pani Murien ktorá je členkou Európskeho parlamentu, je aj podpredsedničkou výboru pre práva žien a rodovú rovnosť. Nech sa páči, máte slovo. Merci, madame la présidente. Ďakujem, pani predsednička, ďakujem, že ste zorganizovali toto podujatie. Ďakujem obidvom prezidentkám, ktoré prišli medzi nás a vítam aj e, všetky ženy, ktoré tu zastupujú náš boj za práva žien. Prvý dôvod, prečo chcem vystúpiť, pani predsedni, je, že chcem zdôrazniť, že tento boj je bojom spoločnosti. Týka sa to aj našich čias. Nie je to boj ľavice alebo pravice, nie je to boj e, mužov alebo žien. Je to boj, ktorý my musíme viesť všetci spoločne. E, lebo ktorá spoločnosť sa si môže dnes dovoliť zbaviť sa 50 svojej energie a inteligencie. Veď dnes je taký svet, v ktorom žijeme. A to je prvý bod. A preto e, všetci spoločne si toto musíme uvedomiť, pretože tieto otázky sa týkajú nás všetkých. Pozrite sa, koľko štátov, koľko žien sa usilujú na vzdelávanie, legálne a rovné vzdelávanie E, detí, synov a dcer. A pozrite sa o niekoľko rokov neskôr, aká tam vznikne priepasť a peniaze, ktoré sme investovali do tohto, vzdela- do tohto vzdelania, ako boli vlastne e, nevyužité a premárnené. A ja teraz chcem hovoriť v mene všetkých žien, ktoré sú členkami výboru pre e, rovnosť a práva žien. V, v tomto výbore nie sú žiadne bariéry a my všetky bez ohľadu na politickú príslušnosť vedieme tento boj. A preto my si želáme, aby tento výbor už nebol tzv. neutralizovaný, E, výbor tzv. prívesok, ale aby bol rešpektovaný práve tak ako všetky ostatné výbory. A možno, že potom e, jedného dňa už takýto výbor ani potrebovať nebudeme. Druhý dôvod, pre ktorý chcem vystúpiť, je, že by som bola rada, keby ženy mohli vďaka svojim kompetenciám dosiahnuť rovnaké postavenie ako muži v našej spoločnosti. Ja som o tom vždy snívala a musím povedať, že v politike kvót vidím isté nebezpečenstvo, lebo niekedy je to také trochu zahambujúce pre ženy, že musia existovať kvóty, aby sa ženy presadili. A dnes hovorím, e, že ešte stále ani tieto kvóty neplníme a preto som ocenila slova pána Buzeka, ktorý povedal, že Európa potrebuje dať taký akceleračný podnet členským štátom, aby aj tam začali konať v tomto smere, lebo ako povedala e, kolegyňa Eleny, ženy musia pokročiť v tejto spoločnosti a musia tam mať e, svoje miesto, ktoré má mať rovnaké hodnoty ako u mužov. Nikol povedala, že politické skupiny radšej zaplatia pokutu, ako by mali na čelo kandidátky postaviť ženu. Boja sa konkurencie? Bojú sa, že, boja sa, ženy sú, že ženy sú kompetentnejšie, že sú pracovitejšie? Prečo? Prečo mať strach? Veď my musíme spolupracovať efektívne, aby naša budúcnosť všetkých žien, mužov Európy e, bola pozitívna a to závisí od našej dnešnej činnosti. A myslím si, že ešte sa často neberie do úvahy e, úloha žien v spoločnosti. Tretí bod, ku ktorému som sa chcela vyjadriť, je to, je anketa, ktorá bola publikovaná pred niekoľkými dňami. Hovorí sa tam, že muži si myslia, že v prípade krízy 20 mužov si myslí, že v prípade krízy by mali byť prednostne zamestnávaní muži. Takéto ankety nám ukazujú, že naozaj ešte musíme veľa urobiť, aby sme ženy umiestnili nielen do politiky, ale aj do pracovného života. A keď tu dnes hovoríme o úlohe ženy v politike, mali by sme si uvedomiť, že to je len vrchol ľadovca, ale že my by sme mali hovoriť aj o mieste žien v pracovnom svete, v pracovnom zaradení, aby ženy neboli diskriminované v podnikoch, a v spoločnosti. No a na záver ešte by som chcela povedať jednu vec. Koľko času sa necháme ešte takto ponižovať a budeme pri, súhlasiť s tým, aby mali ženy také nízke platy v porovnaní s mužmi. Myslíte si, že je to normálne, dámy a páni, že v našej spoločnosti treba E, aby žena pracovala 5 rokov na to, aby zarobila na rovnakej pozícii plat muža za 4 roky? Spoločnosť, v ktorej sa niečo také pripúšťa, nie je správna. A preto si myslím, že naozaj ešte musíme odviesť veľký kus práce, pani predsednička. A chcem vám navrhnúť, aby sme na základe situácie v niektorých štátoch mohli pracovať na e, takej e, klauzule, že teda by boli ženy v Európe v lepšom postavení. Vám tak dogo úde til Mrs. E, Jiménez Teraz nasleduje pani Jiménez Mešeril. Ďakujem, vážená pani predsednička, ako poslankyňa a žena členka e, výboru pre e, slobodu a ženské práva. Vítam dnes tento deň a ďakujem všetkým týmto význačným osobnostiam, ktoré sem prišli, lebo to sú naozaj príklady pre všetky ženy. A Pripomíname si rok 1908, keď ženy vyšli do ulic a žiadali jednoduché veci, lepší pracovný čas, vyšší plat a hlasovacie právo. Od tých čias sme urobili obrovský pokrok a tieto sufražetky nám môžu pripadať už ako historická udalosť, ale ešte stále pretrvávajú mnohé problémy, na ktoré upozorňovali už tieto ženy. Ešte stále veľa žien dostáva nižšie platy ako muži na rovnakých postoch. Ešte stále nám chýba harmonizácia pracovného a rodinného života. A to už ani nehovorím o rovnosti medzi mužmi a ženami. Hlasovacie právo máme garantované, ale ako sme si tu mohli vypočuť, politická účasť ženy, účasť ženy na politickom živote ešte e, tam treba uraziť veľký kus cesty. Stojíme pred mnohými výzvami a hoci ani jedna z nás si neželá, aby sme dostali niečo zadarmo, Žiadame, aby nám umožnili dostať sa tam, kam sa dostať chceme, aby sme mohli konať svoju prácu, čo sa nám odmieta v dôsledku predsudkov alebo závisti alebo žiarlivosti. My ženy e, my prinášame veľké rodinné obete. My všetky vieme, čo to stojí, ale zároveň sme šťastné, pretože existujú milióny žien vo svete, ktoré sú považované za nižšie bytosti a nemajú žiadne práva. Chcem upozorniť verejne na e, na to, ako sa k ženám správajú v islamských krajinách, kde E, postavenie ženy je ťažko pochopiteľné pre nás. Ja sa proti tomu búrim, búrim sa proti ponižovaniu žien v arabských krajinách. Ako môžeme byť takí ľahostajní k tomu, keď sa e, v Afganistane do ženských škôl, do dievčenských škôl kladú e, bomby a kde sa ženy ešte stále zmrzačujú? A pokiaľ ide o situáciu v Severnej Afrike, vieme, že v týchto udalostiach majú ženy dôležitú úlohu a my v Európe musíme bojovať za to, aby, aby sme ženy podporovali. Je veľmi dôležitá úloha v oblasti ochrany dievčat, ktoré žijú v Európe a ktoré chcú byť ako my. Sú to islamské ženy a tie chcú mať vlastné rodiny a chcú pracovať ale z náboženských alebo kultúrnych dôvodov im to nie je umožnené a sú diskriminované. A to všetko e, sa týka rovnosti e, medzi ženami a mužmi a to treba stále riešiť. Veľmi ma znepokoje to, čo spomenula pani Svensson. E, ona o tom hovorila vo svojej správe o domácom násilí. Myslím, že treba to tu spomenúť pretože obete domáceho násilia sú mojou prioritou tu v parlamente a ja ako e, poslankyňa som jednou zo správodajkýň e, správy o ochrane obetí násilia. Myslím si, že musíme brániť práva žien na všetkých úrovniach, lebo práva žien to sú jednoducho ľudské práva. A ja verím, e, že Európu zjednocujú spoločné, zdieľané záujmy, a to je právo na život, slobodu a na spoluprácu. Ďakujem pekne. Teraz eh, pani Plam, taktiež poslankyňa Európskeho parlamentu. Ďakujem pekne. Pani predsedníčka, ja by som rada poďakovala všetkým panelistom za ich prezentácie, za ich názory, ale predovšetkým by som rada zažerala šťastný Medzinárodný deň žien všetkým ženám a všetkým dievčatám na svete. Vieme, že už uplynulo 100 rokov. 100 rokov úsilia, pokroku, A všetky sme sa zúčastnili tohto boja, všetky sa tešíme z tohto úspechu a trápi nás neúspech. Ehm, napokon k tomu prispeli aj ženy, aj muži. Nedomnievam sa, že rodová rovnosť sa e, týka sociálnej spravodlivosti. Myslím, že je to skôr nástroj pre efektívnosť a pre pokrok. Je to spôsob, ako konečne dosiahnuť zjednotenú Európu. Európu, ktorá bude spravodlivá k všetkým svojim občanom. Veľmi pozorne som si vypočula kolegyne, ktoré hovorili o negatívnom vplyve, ktoré mala hospodárska finančná kríza na situáciu žien. Áno, je to tak, chudoba eh, sa čoraz viac týka žien Taktiež e, migrácia sa tiež e, čoraz viac týka žien. Diskriminácia na pracovnom trhu e, sa neustále prehlbuje. Diskriminácia v spoločnosti sa taktiež prehlbuje. A ak naozaj chceme, aby Európa predala plyn, musíme vyslať veľmi jasný signál. V roku 2009 E, bola schválená nová zmluva o fungovaní Európskej únie, Lisabonská zmluva, a na základe nej máme právo iniciovať legislatívu. Hovorím o iniciatíve, o občianskej iniciatíve 27 členských štátov. To môže organizovať, môžu sa zorganizovať kampane všade vo svete, môžeme priblížiť ženy viac k nám. Pani Nicole Fontaine hovorila o solidarite. Solidarita je veľmi dôležitá v tomto smere Potrebujeme čo najviac žien aj mužov za spoločnú vec. Zorganizujeme takúto kampaň, e, zorganizujeme kampaň, kde budeme zhromažďovať podpisy a snažíme sa zaviesť tieto kvóty, pretože ja si pani Robinson nemyslím, že sa v Európe vie o význame účasti žien v politike. Aj keď tu zaznelo, že dnes 90 Francúzov sa domnieva, že účasť žien v politike je dôležitá, ja si nemyslím, že to stačí. Ukážme, že tieto štatistiky naozaj zodpovedajú realite. Ak sú reálne, začneme zhromažovať podpisy a práve touto občanskou iniciatívou zaveďme tieto kvóty. Pretože Druhá polovica spoločnosti, to znamená my, ženy, musíme byť zastúpené v politike. Nechceme vstupovať do politiky iba preto, aby sme získali funkcie na vysokých miestach. Sme tu na to, aby sme dokázali, že máme lepší prehľad o problémoch našej spoločnosti a problémoch žien. Ďakujem. Ďakujem pekne. A teraz Pani eh, eh, Rada by som privítala všetkých našich hostí, najmä pani Fontaine a Robinson. Eh, mnohí z nás a pani Robinson domnievali, že by ste boli vynikajúcou um, kandidátkou na významnú funkciu v európskych inštitúciách. Možno sa to stane v budúcnosti, predsa len potrebujeme také ženy, ktoré bude vidieť, ktoré budú eh, v funkciách, kde sa prijímajú rozhodnutia, kde bude vidieť, že napríklad rozhodujú inak. Mali by iný program, ktorý by poslúžil demokratickej spoločnosti a tiež by bol v prospech žien. Hospodárska kríza, ktorú zažívame v Európe, najmä v niektorých krajinách, veľmi závažne, napríklad Grécku a v Portugalsku, ukazuje, že ženy sú prvé, ktoré trpia v dôsledku tejto krízy. Ako prvé strácajú prácu, Samozrejme, nehovoriac o rozdieloch v mzdách, ktoré existovali už aj pred krízou, ale je to nepochybne príležitosť na to, aby sme vnímali úlohu, ktorú by ženy mohli eh, zohrávať v rozhodujúcich orgánoch spoločnosti práve toto by malo byť našou prioritou. Nemali by sme sa sústreďovať iba na zastúpenie žien v politických rozhodovacích orgánoch, to je samozrejme základné, ale mali by sme čoraz viac chápať, že sú orgány a taktiež ekonomické subjekty, ktoré majú vplyv na politiku a majú strategický význam a my by sme si mali vytvoriť stratégiu na to, aby sme dokázali dostať ženy do týchto funkcií, aby sme tam mali zásadný podiel žien. A tieto ženy by potom dokázali lepšie riadiť tieto inštitúcie. Je zaujímavé, že mnoho ľudí vo finančnom svete si už teraz uvedomuje, že ak by bolo bývalo viac žien v bankoch a v kľúčových podnikoch, eh, v minulosti možno by k tej krízi nedošlo až e, v takom rozsahu, ako mm, sme toho boli svedkami. Nedošlo by k takému zničujúcemu vývoju v tomto sektore. Pre nás je dôležité si uvedomiť tieto veci. My vo výbore pre práva žien sme dôležitým fórom pre práva žien a na to, aby sme sledovali dianie v oblasti rovnoprávnosti žien, a podpory rovnosti medzi ženami a mužmi, mm, si myslím, že bolo potrebné vytvoriť stratégiu, ktorá by nám umožnila dostať ženy do kľúčových funkcií, aby sme tam mali zásadný podiel žien, tak aby tie rozhodnutia boli iné. Pre mňa sú kľúčové oblasti, napríklad oblasť obrany a bezpečnosti, pretože toto je eh, pôvodne typickým mužská oblasť a rozhodnutia v tejto oblasti sú určujúce pre našu ekonomiku, pre našich občanov. Teda potrebujeme viac žien, ktoré budú odborníčky na obranu a bezpečnosť. Nielen preto, že to má vplyv na ekonomiku, ale preto, že sú to zásadní aktéry v otázkach mieru a vojny. A na záver by som ešte rada povedala, že nová politika, ktorú potrebuje Európska únia na to, aby dokázala čeliť problémom, ktoré má vo svojom susedstve, ale aj všade naokolo vo svete. Na to potrebujeme novú politiku, ktorá odstráni nekoherentnosť, všetky nedostatky a chyby. Pozrieme sa napríklad na to, čo sa deje na severe Afriky. Tam politika susedstva aj keď e, sa zasadzovala za to, že chce podporovať demokraciu, práva, rovnoprávne ľudské práva a tak ďalej. Keď sa pozrieme na niektorú e, konkrétnu situáciu, tieto aspekty boli úplne zanedbané a politika Európskej únie podporovala diktátorov v týchto regiónoch. Preto si myslím, že je nevyhnutné, aby ženy sa zapájali do týchto hnutí, napríklad hnutia v arabských krajinách, v islamských krajinách, Ehm, musia ukázať, e, že nie je pravda, že by sa islám nedal zlúčiť s demokraciou. Ja sa domnievam, že ženy by tam naozaj mali zohrávať dôležitú úlohu, rovnako ako v Európskej únii by mali tiež zohrávať e, dôležitú úlohu v tom, aby sme podporili demokratickú transformáciu v tomto regióne.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 nepober, aká nerovnováha je medzi ženami, vieme, aké sú rozdiely mzdo, v mzdách. Teraz e, otázka znie tak, čo môžeme urobiť na to, aby sme zmenili túto situáciu čo najskôr. E, rada by som uviedla nasledovné. Ak samotné ženy nebudú bojovať e, za zmenu legislatívy, tak sa nám nepodarí dosiahnuť mnoho. Pred troma rokmi v Polsku sme vytvorili kongres žien a za tie tri roky sa nám podarilo zaviesť kvót, kvóty v každých ďalších voľbách. Bol voči tomuto veľký odpor, voči tomuto kroku, ale začali sme diskutovať v celej krajine o týchto veciach, pretože boj za kvóty nie len bojom e, za pozíciu žien v spoločnosti a v politike, je to taktiež boj e, za zmenu mentality, za zmenu zmýšľania. A táto diskusia úplne zmenila to, ako zmýšľa naša spoločnosť a ako zmýšľajú niektorí naši politici. tým, že sme zmenili túto legislatívu, sme nezmenili všetko, čo by sme chceli. Chceme zaviesť 50-percentné eh, kvóty na všetkých eh, volebných kandidátkach. Podarilo sa nám zaviesť iba 35 a teraz sa blížime k parlamentným voľbám na jeseň a na základe tohto nového volebného zákona budú výsledky iné. Ale máme ďalší problém. Eh, ženy, ktoré sa chcú uchádzať o post v parlamente, aby máme problém nájsť vôbec také kandidáty, ktoré budú dostatočne sebavedomé na to budú ochotné prijať takúto veľkú zodpovednosť. To je však druhá vec. Rada by som vás pozvala do Polska v septembri. Tam sa uskutoční ďalší ženský kongres. Bude to medzinárodná konferencia, pretože Polsko preberá predsedníctvo Rady Európskej únie a chceli by sme zriadiť celý rad nových cieľov. Sme totiž tom masovým hnutím, je to veľmi spontánne hnutie, nie sme organizáciou ako takou, sme masovým hnutím a chceme e, zaviesť také ciele, aby sme mali schopnosť ovplyvňovať e, diskusie v spoločnosti. Viem, že Európska únia môže taktiež e, robiť mnoho, môže predkladať návrhy, môže zavádzať legislatívu svojimi stanoviskami a správami, ale ak nebude podpora pre takéto masové hnutia v členských štátoch, tak sa nám nepodarí nič zmeniť. Ďakujem pekne. Teraz by som rada dala slovo zastupkyni OSN a organizácie pre ženy pani Dagmar Schenger. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ja by som chcela povedať eh, štyri stručné veci. Pre všetkým by som chcela poďakovať všetkým, poblahoželať všetkým ženám a mužom, za, ktorí teda bojujú za rodovú rovnosť a za účasť žien v parlamentoch. A takisto by som chcela poďakovať ženskému výboru za organizovanie tejto udalosti dnes odmietanie e, znamená, že nevyužíva sa polovica, e, že polovica populácie nie je možno využívať e, svoje právomoci. To sme už počuli dnes do poludnia, čiže musíme teda podporovať účasť žien vo vede výskume, v mierových rokovaniach a podobne. Na celom svete je ale príliš málo žien, ktoré môžu rozhodovať o niečom, pokiaľ sa týka mierových dohôd alebo klimatických zmien a podobne. Ehm, keďže ehm, my sme ženy, jedne z našich ehm, jeden z našich jednoznačných oblastí, kde sa chceme sústredovať, je zvýšiť e, e, hlas žien v rôznych sektoroch, aby sme aj demonstrovali, aké sú prínosy pre spoločnosť ako celo, keď e, ženy budú takto zúčastnené. A chceli by sme úzko spolupracovať aj s Európskym parlamentom, napríklad v oblasti zlikvidovania násilia páchaného na ženách, čo je teda veľmi, čo si získalo veľmi vysokú politickú podporu. Myslím, že aj aj príchod pani Michel Bachelet do Bruselu podporiť túto spoluprácu. Chcela by som obrátiť vašu pozornosť na web stránku um, Uh, who is Besides Women. Uh, to je priestor uh, alebo platforma na internete, kde každý od um, poslancov po študentov môže využiť rôzne zdroje, rôzne články, rôzne um, um, takisto odbornú pomoc od nás. A poslednú vec, ktorú som chcela uviesť aj v súvislosti s tým, čo bolo, čo bolo už dnes dopodľudne povedané a týka sa situácie v Severnej Afrike. Um, vidíme tu priestor pre ženy, keď sa otvoria tam dvere a okna a bude môcť zabezpečiť e, nové e, vedenie v tomto arabskom svete a kde sa konečne budú môcť prejaviť aj ženy. Ďakujem pekne. Tak. Áno, a teraz dávam slovo zástupkyni e, Európskej lobby pre ženy. Ďakujem za slovo, vážená pani predsednička. Európska ženská lobby už celé roky robí kampaň za práva žien v celej Európe, najmä pokiaľ ide o paritu. Dnes ráno sa tu hovorilo veľa o kvótach a moja otázka je, bolo by možné zaviesť aj tu v Európskom parlamente záväzné pravidlá, pokiaľ ide o paritu na európskej úrovni, na rozdiel od národnej úrovni je to politicky aj právne prakticky nemožné. Hovorili sme o solidarite, o spoločnom kolektívnom boji môže koalícia mužov a žien, ktorí sú angažovaní v oblasti parity, môžu presadiť pred nasledujúcimi európskymi voľbami presadiť takéto niečo v parlamente. My by sme boli radi, keby to bolo vo všetkých politických stranách za podpory občianskej spoločnosti a všetkých organizácií, tak aby sa v Európskom parlamente v budúcich voľbách dosiahla parita. Ďakujem. Vám tak okiem. Ďakujem. Ja tu chcem teraz poďakovať našim hosťom, chcem poďakovať všetkým, e, ktorí ste v tejto rozprave vystúpili. Bolo to naozaj veľmi zaujímavé. A teraz prejdeme k druhej časti nášho programu. Ďakujem všetkým hostom a vš- teraz v druhej časti nášho stretnutia sa budeme venovať výmene skúseností ohľadne spôsobu práce, najlepších praktik v oblasti práce, ako dosiahnuť vyš- vyššie zastúpenie žien v politike. Ďakujem všetkým národným parlamentom, ktoré e, svoju skúsenosť opísali a ktorí sú, o, ktoré sú ochotné e, zdieľať a vymeniť si svoje skúsenosti tu s nami dnes. Mali sme možnosť, e, aby sa všetci ne, aby, mali sme možnosť, nemali sme možnosť e, dať všetkým slovo v paneli, ale všetci budete mať po prezentáciách možnosť požiadať o slovo a vystúpiť a podeliť sa aj o vašu skúsenosť. Teraz dám slovo a teda vítam zároveň našu prvú vystupujúcu pani Nele Leinen, ktorá je predsedničkou e, konzult tačného výboru pre rovnosť príležitosti medzi ženami a mužmi v, Belgické, v Belgicku, v Belgickom senáte. Nech sa páči, dávam vám slovo. You, uh, Ďakujem pekne. Dámy a páni tejto miestnosti, dneska sme sa tu zišli, aby sme hovorili o úlohe žien v budúcej Európskej únii. Je potrebné e, rozdielovať alebo robiť rozdiel medzi ženami a mužmi, keď hovoríme o politike. E, nie sme už e, v podstate do, medzi tým aj silnými európskymi ženami a nezávislými. Samozrejme, že sme, avšak práca sa ešte vonkoncom koncom neskončila a preto aj toto stretnutie je veľmi dôležité, aby sme sa naďalej posilňovali v našom v, v, v informáciách o nás ako ženách a o tom, ako sa zvyšuje počet žien političiek, aj keď sa síce tento, toto počet zvýšil, stále je pred nami veľmi veľa úloh, a stále sa e, málo žien uchádza o pozície, ktoré majú vysokú zodpovednosť alebo sú na vysokých miestach a to isté sa týka aj politického mandátu. E, určite aj medzinárodný prieskum ukázal, že miešané týmy mužov a žien e, zlepšujú ich výkonnosť. Takisto demokratická spoločnosť vyžaduje rovnováhu medzi mužmi a ženami vo všetkých oblastiach vrátane politických rozhodovaní. Severské krajiny preto poukazujú, že rovnaké zastúpenie mužov a žien vo vládach a parlamentoch zaručuje lepšiu politiku a lepšie vyváženú spoločnosť preto si myslím, že inovácie a vytváranie um, inovatívnych e, myšlienok e, spája e, spoločnosť a spája mužov a ženy. Ako predsednička výboru pre rovnakú príležitosti v Belgickom sanáte, jedno z hlavných mojich problémov je rovnaká príležitosť pre ženy a mužov. Viete, že je tu množstvo firiem, um, kde sú sami muži, ale tie firmy, kde sú zastúpené ženy, ženy tie sú, oveľa dynamickejšie než tie, kde sú čistí muži. A to nie je žiaden slogan, to už je opreté o poslednú e, správu o rodovej rovnosti na globálnej úrovni. A e, indexy, ktoré sú uvedené v tejto správe, sú e, za jednotlivé krajiny vo svete, ale nerovnováha medzi mužmi a ženami na pracovnom trhu prevláda vo všetkých európskych krajinách. A aj keď e, takisto viaceré ženy sú ochotné ísť na čiastočný alebo polovičný úvezok a to často nie je ich vôľou, že to tomu tak je, aj keď sa to takto často e, prezentuje. E, menej pracovného času znamená potom aj nižšiu penziu a tak, tak, takto je to potom v spoločnosti. Preto aj ako predsednička Belgické špecifického výboru pre rodovú rovnosť žiadam európske členské štáty, aby bojovali za rodovú rovnosť a rovnaké príležitosti a takisto bojovali za nerovnaké odmeňovanie a za zastúpe, väčšie zastúpenie žien vo vedúcich pozíciách, aby sme splnili akčný plán. Takže ma veľmi teší, že som čo, to, čo som tu dnes do poludnia počula od vás všetkých a budem sa tešiť takisto aj na rozprávu, ktorá bude potom. Eh, Veľmi pekne ďakujem, pani Lejnen, za vaše vystúpenie. A teraz prejdeme k ďalšej spravodajkyni, pani Alena Gajdušková, podpredsednička Českého senátu. Nech sa páči. Prajem vám príjemný deň, vážená pani predsednička, dámy a páni. Je pre mňa naozaj cťou, že sa môžem zúčastniť tohto stretnutia pri príležitosti oslav z tého výročia e, boja žien o rovnosť šanci. Vysoko si vážim skutočnosť, že tu môžem sedieť vedľa takých skúsených žien, v oblasti problematiky rodovej rovnosti, ako je kolegyňa Marlen Ruprecht, kolegyňa z výboru pre práva rovnosť práv medzi ženami a mužmi v parlamentnom zhromaždení Rady Európy. Som veľmi rada aj tomu, že som mohla prispieť do dnešnej diskusie. A tak trošku by som sa chcela podeliť aj so skúsenosťami žien z Českej republiky. My sme hrdé na to, že sme boli medzi prvými ženami, ktoré mali volebné právo. To bolo v Českej republike zakotvené v roku 1920. Musím však povedať, že nás naozaj mrzí, že e, vlastne tie pokroky od tých čias neboli také výrazné, ako by sme si boli predstavovali. E, v Českej republike bol minulý rok rokom supervolebným občania si na jar volili poslancov do poslaneckej snemovne, e, na jeseň do tretiny senátu a do miestnych zastupiteľstiev. Výsledky volieb a najmä zloženie kandidátnych listín opätovne potvrdili, že na zvýšenie politickej účasti žien je potrebné prijať pozitívne opatrenia, či už v rámci strán alebo ako súčasť volebného zákona. Súčasný volebný systém v Českej republike ženy nepodporuje, predovšetkým pri zostavovaní kandidatúr. Ženy na kandidátkach síce sú, ale pri väčšinové musky vedených politických stranách sú ženy len v obmedzenom množstve na zvoliteľných miestach. Voliči však na podporu žien môžu uplatniť preferenčné hlasy. Ukázalo sa, že je to celkom účinný nástroj. Vďaka posilneniu váhy žien v dôsledku preferenčných hlasov sa do poslaneckej snemovne dostalo nečakanie historicky najvyššie množstvo žien, 22 v, Senátu je, v Senáte je v súčasnosti 18,5 žien. Situácia je trošku iná v obciach a na úrovni krajov. V obciach sa počet žien v zastupiteľstvách zvýšil na 26 a sme celkom spokojné s tým, že naďalej rastie počet žien starostiek, najmä v malých obciach, a to tak v stredoľavých a ľavicových stranách, ako aj spomedzi nezávislých kandidátiek ale iba mierny krok v roku 2010, e, pokiaľ ide o zastúpenie žien vo voľbách ukazuje, že sa nemožno spoliehať na prirodzený vývoj. Ukázalo sa, že v rozhodovacom procese majú ženy len malé zastúpenie. Nikdy sme neprekročili 30-percentnú hodnotu a to je závažný problém. Treba na to využiť celý intelektuálny potenciál krajiny, aby sa to vyriešilo. Zatiaľ tomu tak nie je a žiaľ súčasná pravicová koalícia tento cieľ ešte oddialila. Dôkazom je nulové zastúpenie žien v súčasnej vláde a minimum žien aj na úrovni námestkov. Za pozitívum treba pozvažovať účasť žien vo vedení oboch komôr parlamentu Českej republiky. Dá sa predpokladať, že toto zastúpenie bolo vynútené požiadavkami neziskového sektoru na väčšie zastúpenie žien, čo podporovala aj verejná mienka. To je poučenie, ktoré si môžeme odniesť ako príklad. Na záver teda môžem skonštatovať, že skúsenosti v Českej republike ukazujú, že poprvé väčšie zastúpenie žien v rozhodovacích procesoch bez opatrení na podporu vyrovnania šancí je veľmi pomalý, pomalé a pomalý a úplne náhodný proces bez trvalej udržateľnosti. Po druhé, pozitívna úloha v presadzovaní týchto opatrení, ako aj tlak na väčšie zastúpenie žien priamo na národnej úrovni, zohrávajú predovšetkým inštitúcie EÚ a medzinárodná politická kultúra. Preto veľmi ďakujem takým ľuďom, ako je predseda Európskeho parlamentu pán Buzek, ako aj všetkým ostatným, ktorí si uvedomili, že tak ako rodina nie je úplná, ak tam nie je žena alebo muž, tak nemôže byť úspešná ani spoločnosť, ktorá nemá rovnovážne zastúpenie žien a mužov v rozhodovacom procese. Ide o to, aby sa vytvorila správna klíma, aby sa splnili požiadavky verejnosti po rovnom zastúpení a aby bola vytvorená pozitívna atmosféra, ktorá túto klímu môže upevniť. K tomu pomáha aj dnešná konferencia, ktorá je s jedným nástrojom ako naše ciele rovného zastúpenia žien a e, mužov a rovnakých šancí pre muža mužov a ženy a teda pre využitie celého potenciálu spoločnosti využiť. Chcem sa poďakovať Európskemu parlamentu, predsedníckej krajine, výboru, pani predsedkine, ako aj všetkým organizátorom za túto možnosť vystúpiť, zúčastniť sa diskusie a potom tieto pozitívne skúsenosti odniesť do politického života v Českej republike. Ďakujem.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 kolegovia, dámy a páni. Chcem sa poďakovať výboru FAM za pozvanie pri príležitosti z tého výročia Medzinárodného dňa žien. Pred Medzinárodným dňom žien sa uskutočnili diskusie v Nemecku e, o zrovnoprávnení žien a mužov. Týkali sa prevažne um, otázky rovnakých platov pre e, ženy a mužov, ďalej e, nadzastúpenosti zastúpenosti e, žien v druhých organizáciách a tiež v zamestnaniach, kde sú príjmy nižšie kvóty v dozorných radách a na úrovni súkromných firiem boli tiež predmetom rokovaní v nemeckom parlamente v januári 2011 e, vypracovala nemecká vláda prvý, prvú správu o zrovnoprávnení. E, týkala sa rovnoprávnosti eh, počas celej dĺžky života mužov a žien. Eh, táto správa sa vyjadrovala k účasti žien v pracovnom živote a vo vzdelávaní. Symptomatické bolo to, že táto správa vôbec mm, ostala úplne nepovšimnutá takmer vo verejnosti. S výnimkou niektorých politikov a političiek. Eh, ide tu dnes na tomto podujatí o podiel žien v politike a pritom v Nemecku um, sa táto téma potiera. A, a síce, keď e, strana začne hovoriť o e, zavádzaní kvót v grémiách alebo v vyšších funkciách, e, ako to vyzerá v skutočnosti? Máme nemeckú kancelárku, to poprvýkrát v histórii Nemecka je žena v tejto funkcii v Nemecku článku sa ale hovorí, že jedna lastovička jar ešte nerobí. V súčasnej vláde zo 14 ministrov je 5 žien, teda je to zhruba 35 a zo 16 spolkových krajín ehm, dve spolkové krajiny vedú ženy, aj to iba ešte odnedávna na komunálnej úrovni je situácia ešte horšia. Ako to vyzerá s účasťou žien v stranách? Zo šiestich politických strán, ktoré pôsobia v nemeckom parlamente, tri politické strany eh, vo svojich um, stanovách majú eh, otázku kvót a um, ehm, tí majú potom aj najvyššie zastúpenie žien v parlamente. V prípade mojej strany sociálni demokrati majú uh, kvótu 40-40-20, to znamená kvotujeme z každého pohľavia 40 a potom tých 20 e, sa môže rozdeliť e, ľubovoľne medzi dve pohľavia. Zelení majú 50 kvótu a ľavica má taktiež 50 kvótu. Prednedávnom strana CDU zaviedla kvórum 25 teda kvótu 25 a CSU, ktorá je sesierskou stranou, e, práve teraz diskutuje o zavedení kvóty. Liberáli, teda slobodní demokrati, nemajú v parlamente žiadnu kvótu a ako výsledok sa ukazuje, že, že 39 poslancov majú 23 eh, mužov, mladých mužov poslancov. Aké predpoklady právneho charakteru máme v Nemecku v tomto smere od eh, januára 1919 majú ženy eh, volebné právo, aj pasívne, aj aktívne. V ústave je rovnoprávnosť e, mužov a žien uvedená v článku 3. Tam sa taktiež uvádza, že štát musí robiť všetko preto, aby e, naozaj sa uplatňovala rovnoprávnosť žien a mužov. Aká je situácia v občianskej e, civilnej spoločnosti, pokiaľ ide o rovnoprávnosť žien a mužov? Nož e, skupiny žien a političky, ktoré sa angažujú e, v tomto smere, e, vidia veľké nedostatky. Po všeobecnosti sa vníma, že tento deficit existuje, už to nikto nepopiera, ale či sa prijímajú nejaké opatrenia, alebo či sa vôbec plánujú takéto opatrenia, aby sa odstránil, tam už nie sú rovnaké názory. Diskutuje sa veľmi ostro, E, mladé ženy, mladí muži spravidla e, odmietajú zavedenie kvót. Odôvodňujú to tým, že kompetencia a výkon sa presadia. E, keby sme sa toho držali, ženy by predsa museli mať tri štvrtiny funkcií v parlamente, pretože u nás v Nemecku dievčatá majú lepšie študijné výsledky pri maturite, majú lepšiu kvalifikáciu. Avšak na pracovných miestach sa to nevidí. E, teda to, že sa budeme odvolávať na kompetenciu, neprejde, pretože e, nikto predsa priamo netrúfne povedať, že muži e, sú kompetentnejší ako ženy. Myslím, že v tých grémiách, kde to zastúpenie má byť a kde sa posuduje iné kritéria, tam máme šancu sa presadiť. E, ako teda vyzerá aplikácia rovnoprávnosti v praxi? Myslím, že tu je situácia v celej Európe rovnaká. Um, rodové úlohy e, sú dosť zásadné, čo sa predpisuje ženám a muža spoločnosti a v legislatíve. Z toho vyplýva, že z hospodárskeho hľadiska z ekonomického hľadiska nie sú zabezpečené, nie sú nezávislé napriek e, kvalitnému vzdelaniu. A um, tieto úlohy v spoločnosti a roli e, znamenajú, že sa rozdeľuje medzi opatrovníckou činnosťou a ziskovou, príjmovou činnosťou. Nikoho, žiadneho muža sa nikto nepýta, keď napríklad kandiduje na nejakú politickú úlohu, funkciu, tak ako sa pýtali mňa čo muž urobí so svojimi deťmi, keď získa túto funkciu. A pritom ženám sa tieto otázky kladú. Kto sa bude starať o deti? U nás je mnoho poslancov v parlamente. Ženatých majú, ženy majú rodiny a nikdy sa ich nikto nepýta, e, čo bude s ich deťmi, pritom ženám sa táto otázka kladie. To znamená, e, tu sú tieto roly spoločnosti veľmi silne zakorenené a taktiež e, rozdelenie času je to jednoznačne neprospech žien, ženy a matky, ktoré chcú mať rodinu, sú znevýhodnené. Toto znevýhodnenie vedie k tomu, že prevažne ženy bez detí e, jednoduchšie získavajú takéto funkcie, pretože tie fázy e, postupov v kariére sú dosť podobné reprodukčnými fázami v, v živote žien. Tam e, sa potom dostávame k tomu um, sklenenému stropu, ktorý sa uplatňuje. To znamená, a politika, ale aj pracovný život, tam dominujú predovšetkým muži. E, vychádza sa z toho, že že niekde v pozadí um, sú to spravidla ženy, e, teda konkrétne manželky, ktorí riadia tieto činnosti, e, pretože oni sa starajú o domácnosť, o nákupy. Um, to znamená, e, muž sa môže potom venovať od rána do večera práci a kto sa teda snaží získať funkciu, nemá čas na rodinu, nepodarí sa mu skombinovať súkromný a profesívny život. Máme veľmi mladú e, ministerku pre rodinu. E, tá očakáva práve teraz svoje prvé dieťa. Je to prvá ministerka, ktorá počas svojej funkcie e, je tehotná. Mm, neviem, ako sa to bude vnímať, keď táto ministerka zahlási, že odchádza domov starať sa o svoje dieťa otec, ktorý je tiež politik, jemu sa takáto otázka nekladie, čo urobí, keď bude stať pre toto dilemou, či sa starať o dieťa alebo venovať sa funkcii. Tieto tradičné roly v spoločnosti, ktoré taktiež súvisia so štruktúrami, vedú k tomu, že ženy e, sa zdávajú funkcií v politike. U nás sú výskumy o ženách v komunálnej politike, pracovné postupy a roli sú prepojené. Keď napríklad eh, chceme, aby bola večera uvarená, aby eh, sa dostali deti do postele eh, v správnom čase. Práve v tom čase, keď by sa tieto činnosti mali vykonať, prebiehajú schôdze. Ženy to nemajú možnosť kombinovať s rodinným životom, najmä ak sú samoživiteľkami. Ako to teda môžeme napraviť? Pracovný postup sa drží rytmu mužov a z pravidla to vedie k tomu, že ženy sú e, e, odradené. To sa u nás veľmi jasne ukazuje. pretože ich e, doslova odstrašuje tento rytmus, to časové delenie pracovného dňa. Čo je teda potrebné urobiť? Je potrebné zmeniť volebné systémy, je potrebné ich preveriť, či z, už vo svojej podstate znevýhodňujú ženy. A taktiež je potrebné vytvoriť právny rámec, ktorý mm, umožní, aby ženy a muži si rozdelili aj prácu v domácnosti, starostlivosť o rodinu, aj profesionálny život. Prístup k vzdelávaniu už je zabezpečený, o to sme sa eh, veľmi dlho snažili bojovať a napriek tomu e, ženy, ktoré sú kvalifikované, ktoré sú vzdelané, nemajú možnosť dostať sa dostatočne vysoko v kariére a aj keď sa tam dostanú, musia sa rozhodnúť, e, pretože skôr či neskôr sa budú mať dočinenia s tými sklenenými stropmi, ktoré sú zavedené. Mm, toto neplatí len pre Nemecko, to platí vlastne pre celú Európu. Rovnoprávnosť e, v právnom zmysle a v ústavnom zmysle. Myslím, že e, v tomto smere už nie sú žiadne krajiny, kde by boli nejaké znevýhodnenia. Ehm, myslím, že v legislatíve nie sú žiadne takéto znevýhodnenia v Európskej únii. Otázka však znie, ako dosiahneme, aby sa to uplatňovalo aj v praxi. Podľa mňa to dosiahneme tak, že budeme e, pristupovať e, k sebe ako partnery. A keď sa teraz pozerám do sály, opäť raz je téma rovnoprávnosti témou žien. Nie je to téma mužov a žien. Je to téma iba žien. Domnievam sa, že budeme musieť byť už dosť netr- netrpezlivé, pretože inak e, nepostačí ani ten e, čínsky múr, aby sme e, dosiahli rovnoprávnosť. Museli by sme už takmer dvakrát prejsť celý ten čínsky múr, aby sme sa dočkali toho polovičného zastúpenia žien v parlamentoch, aby mali e, takú pravomoc ako si zaslúžia. Ďakujem. Ďakujem. A zároveň sa chcem poďakovať všetkým zástupcom národných parlamentov a teraz dám slovo pani poslankyni Sirpe Pejtikajnen, ktorá je poslankyňou Európskeho parlamentu a zároveň je členkou výboru pre práva žien a rovnosť medzi ženami a mužmi. Pani e, Kajnen je zodpovedná za správu ženy v politike. Takže dávam vám slovo, pani Kajnen, nech sa páči. And, um, Ďakujem pekne za vaše slova. Chcela som poďakovať e, e, kolegom za, kolegyňam za tieto príspevky, ktoré boli veľmi hodnotné. ja si myslím, že e, politika, že otázka žien politiky je otázka rovnosti alebo nerovnosti. Ďalej, čo sa týka tej rovnosti, či má populácia dostatočný prístup k zdrojom a k tomu rozhodovaciemu procesu, alebo ja vždy hovorím, keď je niekto proti žen, ženským kvótam, tak e, ja vždy poviem, že možno by sme mali mať e, možno, že menšiu kvótu na, pre, pre mužov v strednom veku? Takže otázka žien v politike je otázka kvality. Ja si myslím, že je tu predovšetkým diverzita alebo tá rozmanitosť, e, ktorá, ktorú prináša Ehm, to, pretože sú, čím viac máte rôznych ľudí, tým máte rôznejšie názory. Potom je tu dôležitá vec, ehm, je tá, tý, trojuholník otvorenej spoločnosti, to znamená, že demokracia, um, malé rozdiely medzi ekonomickým príjmom a po tretie je to vzdelávanie. A ak ktorýkoľvek z, z uhľov tohto trojuholníka nejako nefunguje, tak e, vlastne tým trpí spoločnosť. A existuje tu silná tendencia, ako už tu bolo spomenuté aj pred rečníkmi, že vlastne e, tie spoločnosti, kde majú viac žien v rozhodovaní, tie majú lepšiu demokraciu, tie majú aj e, lepšie vzdelávanie a takisto aj väčší blahobyt. Takže ja si myslím, že je to otázka vôbec celej existencie našich spoločností aj demokracie, aby bolo viac žien zapojených. No už teda, aké výzvy sú pred nami? Predovšetkým určité čísla, existuje množstvo medzi e, počtom žien v jednotlivých našich národných parlamentoch, e, sú rôzne počty alebo dokonca ešte väčšie rozdiely e, v tom, koľko, aký je podiel žien v jednotlivých európskych vládach. E, na tomto musíme pracovať. A takisto je veľká nerovnováha e, pri rozhodovaní o európskych záležitostiach a ja tu hovorím o tom, ak, odvolávam sa tu na to, koľko malo žien je v komisii európskej. Potom je tu otázka tejto segregácie, pretože máme množstvo žien, čo sa týka sociálnych e, oblastí a vzdiela, v oblasti vzdelávania, ale keď sa pozriete horizontálne, že koľko napríklad máme ministrov financí žien v, celom, v celých dejinách, aj v pokrokových krajinách, koľko žien bolo premiérok napríklad, alebo aj e, ministeriek financií, tak tie čísla sú drasticky nízke. Myslím si, že jednu z bariér, ktorú musíme prelomiť, je dostať e, ženy do rozhodovania v ekonomickej oblasti, tak v verejnej sfere, ako aj v súkromnej. Pričom to nie je vonkoncom nejaká, um, nejaká zlá vôľa, ktorá by tu napreľadala práve. My máme objektívne ciele a um, keď hovoríme tuto neustále o investíciách a o výdavkoch, tak e, toto sú dôležité slova v, v ekonomických e, podmienkach Európy, ktoré tu momentálne máme. A ako si sa používajú peniaze viac na vždy e, betón a stroje a železo, viac peniazy vždy ide na to a a ide, to sú investície. A keď idú peniaze na ľudí, to sú výdavky alebo náklady. A myslíme si, že toto musíme tiež e, o, vidieť ako otázku, ktorá súvisí s, e, s rodovou rovnosťou. Takisto sú tu ďalšie výzvy, že ženy majú možno že nižšie zdroje, keď eh, sa snažia dostať do politického vedenia Myslím si, že takisto aj vnímanie v médií je ako si rôzne voči ženám a mužom. Teda to, ako vidia ženy, ako vidia mužov. Aj tá kritická masa potom Takže ja si myslím, že potrebujeme tu dobrovoľné aktivity, potrebujeme aj dobrovoľnú teda stránku, aj tú politickú alebo tú um, tú, tú otázku kvót. Ja na to samozrejme nemám tiež e, dobré alebo správne odpovede, ale chcela by som diskutovať o týchto veciach. Teda ako vytvoriť tú, alebo pripraviť tú kritickú masu, koľko, aké má teda byť ten podiel žien. Ženy musia sa zapájať do rôznych e, sietí. Siete, ktoré obhajujú e, ženské práva a rôzne mimovládne organizácie, tie spolupracujú. Tam, kde sú ženy v vo vedúcom postavení, tie spolupracujú medzi sebou. Tam, kde sa diskutuje o politike, či už je to na národnej úrovni alebo na európskej úrovni, um, ženy chcú spolupracovať s inými a táto, práve toto, tento networking, to, to, tá spolupráca môže pomôcť eh, tomu, aby sa teda žen, ženy, alebo žen, hlas žien dostal vyššie. Ženy majú aj lepšiu spoluprácu medzi národnými parlamentami. A myslím si, že musíme pomôcť alebo mm, pomôcť aj v, mm, počas volieb v národných, do národných parlamentov. len, že podporíme naše strany, ale my z Európskeho parlamentu musíme podporiť e, ženy, ktoré sa zúčastňujú volieb, alebo aby sa zúčastnili volieb a poskytnúť im túto podporu, aby ženy chceli byť zvolené. Takisto by som chcela pripomenúť, že tuto na európskej, európskej úrovni Európskej únie máme rôzne programy aj v Európskom parlamente na integráciu žien, integrovanie žien novinárok taktiež, aby písali viac o, teda o problémoch e, tejto rodovej nerovnosti v politike. A záverom, čo si myslím, že čo sa týka tejto, tej, tejto samotnej, toto čo sa týka tejto samotnej legislatívy, tak eh, na, teraz, keď budeme otvárať na budúce Lisabonskú zmluvu. Teraz ju otvárame kvôli kríze. Ja si myslím, že na budúce by sme mali ju otvárať kvôli tomu, aký bude podiel komisárov. Ja si myslím, že podiel e, zastúpenia v Európskej komisii by mal byť 50 na 50. To znamená, že členské štáty by mali e, vždy navrhnúť ženského kandidáta a mužského kandidáta, aby sa teda umožnila takáto možnosť zabezpečiť takúto rovnováhu. A čo sa týka súkromného sektora, myslím si, že ak e, nevidí, nedojde k zlepšeniu a k pokroku, tak jednoducho bude treba pouvažovať o zavedení kvót. A moja posledná poznámka sa týka týchto právnych e, aktivít, e, sa týka ústavných práv. To vlastne vytvára, aby, aby, aby muži a ženy boli na rovnakom základe. To znamená, že treba Takže treba zabezpečiť, že nám lepší prístup do politiky, k politike, nie len v číslach, ale, ale aj takisto pri odstraňovaní tejto segregácie. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pani Pietikejnen. Teraz by som takisto chcela poďakovať aj Eh, zástupkyniam z Nemecka, Belgická a Česka za ich eh, príhovory a chcela by som teraz otvoriť rozpravu. Eh, kto by teraz sa chcel ujať slova? A prvou rečničkou, prvou rečníkom je Jane Moden z francúzského senátu. Rečníkom, pardon. Merci, madame la présidente. Ďakujem, vážená pani predsednička. Ďakujem za to, že dnes poprvýkrát konečne dostal slovo aj muž. Som rád, že dnes v Európskom parlamente máme príležitosť spomenúť si na úlohu žien v politike Európskej únie, pretože myslím si, že Lekcie, ktoré môžeme vyvodiť z našej skúsenosti, je skutočne mocnou pákou na to, aby sme pokročili dopredu v tých najdôležitejších oblastiach pre demokraciu. Ženy sú polovicou, alebo možno trošku viac, populácie našich štátov a nikto už dnes si nemôže myslieť, že relatívna slabosť e, žien e, je nejakým problémom na politickej úrovne v mojej krajine vo Francúzsku, e, lebo ja som tu za Senát, e, situácia bohužiaľ nie je príkladná v tejto oblasti, aj keď za posledných 10 rokov, ako to už spomenula pani pred, predsednička Nicole Fulton, je tam vývoj. Na Svetovom ekonomickom fóre e, sa venovalo jedno zasadnutie úlohy žien v politike. Vo Francúzske, Francúzsko je na 63. mieste vo svete, pokiaľ ide o účasť žien v národnom parlamente. Máme 23,5 senátoriek. Senát presahuje národné zhromaždenie, kde je iba 18,5 žien poslankyň. To je však iba taká slabá útecha. Francúzsko schválilo volebné právo ženám v roku 1944, teda veľmi neskoro. A za posledných 10 rokov sme tu skutočne vykonali reformu. V roku 2000 socialistická vláda Lionela Jospena zmenila ústavu v roku 1998 sa zmenila ústava. Na základe tejto zmeny zákon podporuje rovný prístup žien a mužov e, k volebným mandátom a k voliteľným postom. Následne parlament schválil zákon 6. júna 2000, kde sú stanovené princípy parity medzi mužmi a ženami. Na základe týchto zákonov bolo možné dosiahnuť to, že parita sa stala skutočnou realitou v niektorých e, zhromaždeniach, ktoré sú volené, ale nie všade. Parita postúpila vo voľbách, e, pokiaľ ide o volebné a kandidačné listiny, kde všetky že, li, zoznamy musia byť alternatívne, e, tam musia byť zastúpené obidve pohlavia a tak na, národ, na regionálnej úrovne máme 48% žien, 46% podpred, podpredsedníčok. Na základe zákonu 2007 je povinná parita v exekutíve. Takisto aj mestské rady e, s obyvateľmi nad 3600 obyvateľov musia mať viac ako 48% žien a majú je tomu tak aj pokiaľ ide o naše zastúpenie v Európskom parlamente, lebo od roku 2009 máme viac ako 44 žien poslankyň. Vo voľbách, kde máme majoritný systém, výsledky sú bohužiaľ naďalej e, frustrujúce. 13,3 e, žien je v je vo generálnych radách, ktoré riadia naše departmenty. 18 žien v národnom zhromaždení. Tieto ustanovenia e, by mali podporovať politické strany, aby na, voli, na volebné zoznamy a na kandidačné listiny dávali aj ženy. Bohužiaľ, tam ešte sme nemali veľký úspech. Máme tu napríklad zákon, že kandidáti E, v kantonoch alebo v departmánoch musia byť vždy za nimi náhradníci opačného pohlavia. E, je jasné, že v tomto smere e, tam dochádza teda k plneniu týchto prerogatív. Vo Francúzsku parita však ešte zďaleka nebola dosiahnutá. Nielen pokiaľ ide o to, že v priebehu posledných rokov sa parita čítale niektorých volieb, a pokrok, ktorý sme dosiahli, je taký pomerne krehký a bohužiaľ zraniteľný. A pokiaľ ide o, o regres, o krok späť e, v oblasti prístupu žien k zodpovedným postom na miestnej úrovni, tak sme prijali e, teritoriálny zákon, E, ktorý by mal túto situáciu napraviť. Ďakujem. Ďakujem. A teraz dáme slovo priamo pani Katrin Mons, ktorá zastupuje francúzsky senát. Ďakujem, vážená pani predsednička, dámy a drahí kolegovia. Ako vidíte, francúzsky senát sa pred vami predstavuje paritným spôsobom, pretože je tu viceprezident a viceprezidentka delegácie pre práva žien a my sme tu preto, aby sme sa s vami podelili o naše skúsenosti. Môj kolega Boden vám načrtol takú, taký obraz parity a jej vývoja vo Francúzsku a e, samozrejme máme tu toto pravidlo, e, kde sa E, požaduje striktná alternancia kandidátov oboch pohlaví. E, vďaka tomuto mechanizmu máme reálny pokrok v tejto oblasti, ale ešte nie dokonalé. Ak parita výrazne pokročila vo voľbách e, na kandidačných listinách, stagnuje vo voľbách, ktoré sú organizované na väčšinovom princípe. A tento Pokrok je ešte stále veľmi taký krehký, spochybniteľný a teritoriálna reforma, ktorú schválil koncom minulého roku francúzsky parlament, dnes dáva istú ilustráciu. Tu nejde o to, aby sme spomínali všetky neduhy e, tohto zákona, ale chcem pripomenúť, že návrh nahradiť súčasných regionálnych a generálnych radcov teritoriálnymi radcami, ktorí by zároveň sedeli v departementálnej aj regionálnej rade. Táto reforma dopadá aj na paritu. Vláda nezachovala e, to pravidlo pre eh, kandidačné listiny, ako je to platné pre regionálne voľby a želá si skutočnú paritu, ale eh, v prípade, kde máme iba majoritné systémy, tak tam samozrejme je podporená teritoriálnosť a blízkosť a neumožňuje garantovať ani rešpektovanie pluralizmu, ani paritu. Takýmto spôsobom máme len 12,3 žien v rámci generálnych radcov. Nás Senát takisto riešil túto otázku a vypracoval správu, ako zachrániť paritu, kde formuluje niektoré odporúčania, ktoré boli jednomyselne v Senáte prijaté všetkými politickými stranami. Kladieme si otázku, do akej miery tak takéto voľby, kde sa presadzuje parita, možno zosúľadiť so zákonmi a s ústavou, kde sa presadzuje rovný, rovnaký prístup k volebným a voliteľným funkciám u žien a u mužov. Samozrejme, že my nemôžeme túto slobodu nejakým spôsobom obmedzovať, ale musí, musíme sa snažiť túto slobodu e, podporovať ústavnými spôsobmi. Takisto nepodporujeme finančné pokuty za nerešpektovanie parity, pretože sme zdôraznili, že nakoniec doteraz e, tento postup nepriniesol žiadny e, pozitívny výsledok. Takže pochybujeme o efektívnosti takéhoto postupu. Ale teda získali sme, zarobili sme 5 miliónov eur ročne navyše. Ale chcem sa s vami podeliť o novátorské postupy, teda binominálne volebné listiny. To znamená, že nemožno, e, žiadna kandidačná listina nemôže mať len nominálnych kandidátov, ale binominálnych, to znamená, že tam musia byť alternovaní muži so ženami. Takže aplikácia tohto volebného princípu umožní získať striktnú paritu. Pripomínam, to je veľmi inovačný prístup, ešte nebol prijatý, ale práve bol prijatý, ale v budúcnosti si zaslúži byť ešte prehlbený. No a na záver posledná dôležitá téma. Naša delegácia tento rok rieši podmienky, ktoré môžu umožniť zachovať paritu aj v profesionálnom živote. My sme vypočuli v rámci našej práce našu spravodajkyňu pani Reiser, ktorá vlastne hovorí o e, parite v médiách a tu vás chcem upozorniť na jednu vec, drahé kolegyne, že na televíznych obrazovkách obraz žien je často valorizovaný, stereotypovaný a nedostatočný. Globálne sú ženy oveľa menej zastúpené na obrazovkách ako muži a ak sú tam prítomné, tak to v takých menších e, úlohách ako obete, svetkovia, málo kedy ako odborníčky, expertky alebo aktívne ženy. A myslím si, že tu by sme mali všetci konať. Televízia by mala viac valorizovať ženy, lebo to má takisto vplyv na výchovu a samozrejme aj tu je potrebná striktná parita. Áno, a teraz sa pozrieme trošku, aká je situácia v Litve. Pani Mária Hajdede, nech sa páči. Ďakujem pekne. Pani predsednička, dámy a páni, je to pre mňa veľká čest eh, byť tu dnes s vami dopoludnia a diskutovať o význame Medzinárodného dňa žien, ktorý zmenil svet. Keď rozmýšľame o budúcnosti e, úlohy e, žien v európskej politike a v Európskej únii, musíme súhlasiť s tým, že úloha žien musí byť významnejšia, že potrebujeme viac žien do rozhodovacích postov, e, viac žien lídrov v európskej komunite. Avšak ženy, líderky a ženy v politických stranách to nie sú rovnako osobnosti, rovnako talentované a lebo sú rovnako, sú rovnako talentované a vzdelané, ale tie kvóty sa veľmi ťažko identifikujú, preto je potrebné vlastne e, z, vidieť, že každá žena líderka politička je vlastne jedinečnou aj keď sa pozriem na skúsenosti z, národných parla- z Národného parlamentu v Litve, si odvažujem povedať, že nie všetky ženy političky úplne chápu tie rodové aspekty v politike, ani tie, tú problematiku rodovej rovnosti ľudských práv. Um, aj to, čo s tým súvisia, ako na reproduktívne práva, plánovanie rodiny, e, takisto ľudské práva v, v sexuálnych menšín, násilie v rodine a podobne. Preto zdôrazňujem, že v budúcej Európskej únii musíme viac zdôrazňovať význam e, rast ženskej osobnosti, ich vzdelávanie, ich sebavedomie, ich e, psychologickú flexibilitu, vysokú mieru zodpovednosti a e, zaangažovanosť e, sú prípady, kde ženy v politických stranách e, prakticky strácajú svoju jedinečnú tvár a stávajú sa vlastne len hovorkyňami ideológie tejto strany. A keď e, chce niekto um, pretlačať tie tradičné dogmatické um, dogmy, jednoducho bude mm, nepodporovať ehm, vývoj. Čiže ženy by mali byť e, oveľa solidárnejšie a potrebujeme vlastne aj zmeniť e, mentalitu žien. Musíme budovať ženy, aby chápali, že oni sú progresívnymi, sú jedinečnými. A mm, mali by sme teda pripraviť také kvóty, ktoré budú zohľadňovať teda túto jedinečnosť e, žien a tú ich rôznorodosť. Eh, a teraz tu máme zástupkyňu Portugalska. Nech sa páči, dávam slovo pani de Rosario, aby nám vysvetlila, aká je tam situácia. Drahá pani predsednička, drahé kolegyne, kolegovia, už sa tu v priebehu dnešného dopoludnia vo viacerých vystúpeniach zdôraznila skutočnosť, že zdieľanie moci v praxi je e, súčasťou základných ľudských práv, občianských práv, demokracie a ešte ja by som e, doraz, do, ešte doplnila, že je to aj súčasťou udržateľného rozvoja. V Portugalsku sme si v roku 2006 e, schválili zákon o parite, kde sú stanovené princípy kvóta 33% na účasť skupiny, ktorá má nižšie zastúpenie na zoznamoch, aby sa e, zvýšila rovnováha e, a prítomnosť žien v rozhodovacích orgánoch. Samozrejme, že toto opatrenie e, spolu s ďalšími opatreniami, ktoré boli prijaté a rozvinuté a zavedené do praxe, ako napríklad to, čo vyplýva z pracovného zákonníka ohľadne zmierenia a zosúladenia pracovného a rodinného života, politiky v súvislosti s rozšírením infraštruktúr na podporu rodín, ako aj Národný program pre rovnosť medzi mužmi a ženami, podporuje zvýšenú účasť žien na rozhodovacom procese. Podarilo sa nám dosiahnuť také výsledky, ktoré skutočne viedli k tomu, že viac žien, je v rozhodujúcich postoch. Prejavilo sa to aj v parlamente, v národnom zhromažení, kde máme takmer 30-percentné zastúpenie žien a v niektorých miestnych zastúpe, zastupiteľstvách, ako už bolo povedané v prvej časti, máme bohužiaľ e, zastúpenie, že nižšie do 20% a niek- niekde dokonca menej ako 10%. E, tu vystávajú otázky, o ktorých by som chcela hovoriť ďalej a síce, že e, tento základný mechanizmus má istý taký perverzný efekt a vlastne e, iba jednoduchá aplikácia kvót často nevedie k výsledkom. Francúzi aplikujú alternatívu kandidátov muž, žena, muž, žena. V Portugalsku máme každý, každý, každý tretí by mal byť kandidát druhého pohlavia. To však nie je spravodlivé, lebo a napriek tomu sa to nerešpektuje, lebo len na dvoch zoznamoch som našiel na prvom mieste e, ženu, ale na dvoch zoznamoch volebných som našla dve za sebou vidúce ženy. To znamená, že e, takýmto spôsobom ten pôvodný cieľ 33% žien nedosiahneme. V národnom zhromaždení, teda v parlamente sme to dosiahli, ale na iných úrovniach žiaľ nie. No a už ani nehovorím o vláde, kde sa táto vec neaplikuje, lebo e, tam máme napriek všetkému teda trošku vyššiu účasť jeň, takmer 20%, ale ešte stále to nie je tá želateľná úroveň. V prvej časti nášho panelu sa hovorilo o tom, že otázka rovnosti alebo prístupe žien e, do politického rozhodovacieho procesu nemôže byť e, zredukovaná. Treba dbať o to, aby ženy boli prítomné aj v iných rozhodovacích orgánoch, aby sa to neobmedzilo len na politické úrovne, Napríklad máme tu správne rady, finančný sektor, veda, výskum a tak ďalej. A tu nechcem hovoriť len o, o mojej krajine, pretože tam naozaj nenájdeme e, ženu na žiadnom ekonomickom poste. Žiadna žena nie je v žiadnom na žiadnom vysokom administratívnom poste v Centrálnej banke. Nenájdeme ženy v 20 najväčších e, firmách tam ženy nedosahujú ani 4 a na univerzitách ženy e, dosahujú menej ako 7 To znamená, že tento návrh musíme zvážiť a musíme si uvedomiť veľké výzvy, ktoré pred nami stoja. Je potrebné, aby ženy e, mali zaručené tieto veci, ktoré vyplývajú z ľudských práv a aby to bola bol výsledok aj iných opatrení, ktoré sa dosiahnu. Kladieme si otázku, nemôžeme e, kvóty aplikovať na privátny sektor, ale e, čo môžeme použiť na to, aby sme motivovali privátny sektor v, to, v tom zmysle, aby aj on sa cítil byť zaviazaný rešpektovať túto zásadnú otázku. Máme ich trestať, cenzurovať, kontrolovať Myslím si, že to by malo byť úplne prirodzené. Aj firmy by mali e, mať prirodzenú ochotu zamestnávať viac žien na dôležitých postoch, aby sa dosiahla istá symetria v rozhodovacích orgánoch, lebo len tak budeme môcť mať udržateľný rozvoj spoločnosti, občianstva, demokracie, ale aj udržateľný rozvoj. Na záver ešte dva príklady, ktoré v mojej krajine sú naozaj veľmi zaujímavé z hľadiska rozvoja. Poprvé dôsledky, demografický dopad a zmena správania. Pretože tu ide o to, že my všetci kolektívne by sme mali myslieť na tvo- také tvorivejšie modely, ktoré by jasne vyjadrili e, politickú vôľu zmeniť situáciu, ktorá vôbec nie je priaznivo naklonená e, ženám a rozvoju v tejto oblasti. Dobre, a teraz tu máme slovenských zástupcov. Dávam slovo pani Anne Belousovej. Ďakujem pekne za slovo na úvod mi dovolte niekoľko informácií k diskutovaným témam vo vzťahu k Slovensku. E, ja pochádzam z krajiny, kde v najbližších rokoch určite nebudú zavedené kvóty pre ženy v parlamente, kde smerodajné politické sily odmietajú aj to, aby politické strany boli povinné umiestniť na svojich kandidátnych listinách isté percento žien v súčasnom volebnom období sme zaznamenali pokles počtu žien v parlamente. pre ilustráciu ich pomer v súčasnom parlamente v slovenskom predstavuje necelých sixteen ale keď som počúvala vystúpenie zástupkyne z grécka kde s kvótami dosiahli seventeen tak aj toto považujem za úspech. hoci na čele slovenskej vlády stojí v histórii slovenska prvýkrát žena premiérka musím povedať, že na úrovni exekutívy sa nezlepšilo zastúpenie žien v politike, pretože celý vládny kabinet okrem pani premiérky má iba jednu členku, jednu ministerku spravodlivosti. E, ďalej, e, ak by som hovorila o zastúpeniach žien v parlamente, v slovenskom parlamente, tak e, musím povedať, že zastúpenie je dosť malé na druhej strane na Slovensku v podmienkach nášho pomerného volebného systému, keď niekedy stabilita vlády závisí aj od dvoch, troch hlasov v parlamente, politické strany z pochopiteľných dôvodov veľmi opatrne pristupujú k obsadzovaniu kandidátnych listín pokiaľ ide hlavne o mladé ženy ktoré by mohli ísť na Matersku, pretože tvorca ústavy ani nerátal s tým že poslanec môže ísť na Matersku pretože naša ústava pozná len systém, že spočíva poslanecký mandát, že sa neuplatňuje, len v prípade, ak poslanec nastúpi do exekutívy. Niečo také ako čerpanie materskej dovolenky jednoducho nie je možné. Čiže vlastne poslankyňa má v tom prípade možnosť buď sa vzdá mandátu, mandát jej zanikne, alebo teda e, druhá možnosť je jasná. Ešte jedno zamyslenie. Eh, a to už vlastne prechádzam aj k tej všeobecnej časti, tej prvej časti. Na Slovensku existuje právo prednostného hlasovania. To znamená, že kandidátovi z ľubovoľnej kandidátnej listiny ľubovoľnej politickej strany stačia 3 z hlasov, ktoré získala jeho strana a môže sa prednostne dostať do parlamentu. Ak tu odznelo, že žien je v spoločnosti 50 chcem položiť otázku. Netýka sa len Slovenska prečo viac žien sa nedostane do parlamentu na základe prednostného hlasovania z, listín kde ženy sú. čiže tá žena môže byť aj na 50. mieste ak by ženy sa rozhodovali podľa toho že dajú prednosť žene kandidátke na parlamentnej listiny tak ju môžu vytiahnuť aj zo stého miesta aby sa do parlamentu dostala. čiže zamyslime sa nad tým že prečo ženy sa takto nerozhodujú. oni si vyberajú podľa mňa Mm, na úrovni kandidáta. Oni sa rozhodujú podľa všetkých kvalít toho kandidáta, čiže by som povedala, nesprávame sa, čo ja považujem za plus, stádovito. Proste volím ženu len preto, že je žena. Ja chcem kvalitného kandidáta tam vidieť. A je dokázané, že ženy voličky, to hovoria štatistiky, väčšinou uprednostňujú mužov. Čiže tiež stojí na zamyslenie prečo. A teraz niekoľko poznámok k tým všeobecným témam. Veľmi často sa hovorí o kvótach. Chcem sa opýtať, kde je záruka, že ruka v ruke s tými kvótami sa aj, e, dostane do politiky aj kvalita. Alebo nám ide o to, aby sme urobili čiarku, že sú tam ženy, dobré, ale akej kvality sú tie ženy? Ja si myslím, že sa na to ide zo zlého konca. A v dnešnej dobe pripomíname si tu sté výročie Medzinárodného dňa žien. sto rokov boja žien za spravodlivosť v Európe, vo vyspelých krajinách Európskej únie. Ehm, ale pritom si myslím že tieto vyspelé štáty celej európy ešte veľmi veľa dlžia ženám pretože nielen je nerovnosť platov o ktorej sa hovorilo nielen je násilie na ženách domáce my tu môžeme hovoriť o tom v akom postavení sú ženy v islamských krajinách zoberte si štatistiky koľko žien vo vyspelých krajinách kresťanských krajinách alebo ktoré sa hlásia ku kresťanským hodnotám sú vystavené a vystavované domácemu násiliu Čiže zametajme si trošku pred vlastným prahom. A my nezmeníme, chcem povedať, prírodu. Vždy starostlivosť o deti, vždy starostlivosť o rodinu bude viac na pleciach ženy. Prečo je trend, že ženy rodia po 30 alebo oddialujú teda e, rodenie detí alebo aj sobáše. No pretože je tak spoločnosť aj v našich vyspelých krajinách Európskej únie ustrojená, že tá mladá žena má na výber, buď bude rozvíjať kariéru, alebo sa bude venovať rodine. A to nie je jej chyba, to je chyba spoločnosti, ktorá jednoducho legislatívou, podmienkami, službami nevytvorila podmienku, aby tá žena mohla eh, alebo nemusela stať pred touto alternatívou, že končím s kariérou a budem sa venovať eh, len rodine, alebo, alebo. Čiže chcem povedať, najskôr, vážení, hľadajme odpoveď na otázku, prečo majú ženy malé zastúpenie v politike. myslíte si že odpoveď na to je že preto že nemáme kvóty? z tohto pohľadu musím povedať že mňa kvóty trochu urážajú pretože ak odpovieme na túto otázku ktorú som položila prečo je málo žien v politike to jest uvedieme skutočné príčiny a začneme ich odstraňovať a to vidím v tom že utvoríme podmienky na to aby sa ženy dostali prirodzene do politiky dostanú sa aj ženy ktoré sú kvalitné. čiže riešme problémy reálneho života reálnych žien v krajinách európskej únie pretože to sú podľa mňa príčiny prečo je zastúpenie žien v politike menšie ako by sme si zaslúžili. čiže aj tá téma dnešného stretnutia z. výročia mdž ja by som skôr očakávala že bude zameraná na e, celé e, teda nie na ženy v politike ale na ženy v európskej únii ktoré naozaj ešte e, ktorým je, ktorým je spoločnosť ešte veľmi veľmi dlžná. a možno na záver ani som to pôvodne nechcela povedať ale trošku mi bolo smiešne pri vystúpení pána buzeka pretože aj pri tom že tu rozprávame o rovnoprávnosti žien by muži predstavitelia nemali zabúdať na to že sme ženy. pán buzek nám gratuloval k medzinárodnému dňu ale myslím si že mu treba povedať aj keď tu nie je že ženy v politike sú len ženy a možno by sme si zaslúžili okrem gratulácie od neho aj kvet čo poviete? žene patrí kvet. ďakujem pekne. Eh, Ďakujem pekne. Ďalším rečníkom je pani Ivona Aren. Nech sa páči. Ďakujem bardzo, pani przewodnicząca. Szanowni państwo, bardzo dziękuję. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne za pozvanie na toto podujatie, za túto veľmi dôležitú konferenciu. E, Všetky nám veľmi záleží na tom, aby sa ženy zúčastňovali e, na politickej činnosti. V žiadnej krajine v EÚ e, nie je 100% spokojnosť žien so súčasnou situáciou. V Polsku, tak ako už naznačil pán Buzek a taktiež pani Kolárska-Bobinská, e, skupina alebo organizácia žien e, spustila iniciatívu, do ktorej sa zapojili aj niektoré e, významné osoby verejného života. V júni 2009 zorganizovali prvý E, kongres žien a taktiež v decembri 2009 e, ďalšie podujatie. Predložili návrh do polského parlamentu, aby sa zaviedli kvóty e, vo voľbách na všetkých úrovniach v po polskom verejnom živote porovnaní s tým, čo ste spomenuli o vašich krajinách, už v Polsku 5. januára tohto roka sa nám konečne podarilo zaviesť e, do platnosti nový volebný zákon, ktorý možno nie je úplne vynikajúci, možno nie je v súlade s s želaniami všetkých tých organizácií, pretože tie chceli eh, kvotu pol na pol, ale podarilo sa nám eh, zaviesť eh, aspoň čiastočné kvóty, čo je prvým krokom na ceste dosiahnutia plnoprávneho postavenia žien. Máme kvótu vo výška 35 pre ženy a 65 pre mužov teda nemôže byť menej ako 35 žien a ak je zoznam troch kandidátov, aspoň jeden z nich musí byť žena, a aspoň jeden kandidát musí byť muž. Všetky volebné kandidátky, ktoré nesplňajú tieto podmienky, sú predmetom šetrenia e, zo strany volebnej komisie a je potrebné napraviť túto situáciu do troch dní. Ak nedojde k tejto náprave, potom e, volebný e, výbor vôbec nevezme do úvahy takúto kandidátku. Teda nebude možné, aby títo kandidáti sa uchádzali o hlasy voličov. Isté, že nevieme, ako e, sa to bude presne aplikovať v praxi, pretože prvé voľby nás ešte len čakajú v súlade s týmto novým zákonom a pri nich vlastne otestujeme tento nový zákon, či vôbec bolo zmysluplné zaviesť takýto návrh. E, na jeseň tohto roka prebehnú parlamentné voľby, v ktorých e, sa to uvidí. Myslím však, že je to dobrý krok na ceste v našom boji k ehm, plnej účasti žien v politike, ale nerieši to ten zásadný problém. Bolo by lepšie, keby sme mali také ustanovenie, ktoré by znamenalo, že okrem týchto kvót na kandidátkach by boli zaručené niektoré miesta pre ženy. E, vieme totiž, že práve toto miesto e, je rozhodujúce často pri tom, či sa žena dostane alebo nedostane do parlamentu. Teda musíme sa snažiť o to, aby ženy boli na kandidátkach, aby sa plnili kvóty. A musíme predchádzať však situáciám, že budú na nižších miestach v kandidátke a nedostanú sa do parlamentu. Môže sa totiž to stať, že ženy e, sa dostanú do Polského parlamentu vo väčšej e, miere ako doposiaľ. Teda len samotné kvóty nevyriešia problémy. Je potrebné mať aj miesta priamo na kandidátke, aby mali záruku, že sa dostanú do parlamentu. Situácia v Polsku teraz je nasledovná. Nemám e, dostatok času uvieť všetky štatistické údaje, ale aspoň niekoľko e, ženy sú v parlamente lepšie vzdelané, je viac žien s e, vyšším vzdelaním v polskom parlamente. Žiaľ, nezastávame tie najvyššie funkcie. Nikdy sme nemali predsedničku parlamentu v Polsku. A polské poslankyne v Európskom parlamente. E, tých nie je veľmi mnoho. Dominujú tu skôr muži v radoch polských europoslancov. Aj to je potrebné zmeniť. Možno tento nový volebný zákon, ktorý sme v Polsku schválili, zmení situáciu. Ukáže sa to na jeseň tohto roka. Rád by som sa vyjadrila k situácii žien vo všeobecnosti sú tu um, nerovnosti v um, príjmoch, v profesijnom živote mnoho žien, keď sa uchádza o funkciu, o zamestnanie, kladie sa im otázka, či si plánujú založiť rodinu alebo otehotnieť. Ak otvorene povedia, že áno, že isté, že v budúcnosti chcú mať deti, e, z pravidla sú zamietnuté ako kandidátky a nedostanú to zamestnanie, ktoré sa uchádzali zamestnanec, e, zamestnávateľ uprednostní radšej muža, pretože to nebude predstavovať pre nich záťaž vo forme materskej dovolenky, um, penky a tak ďalej. A to nie je len situácia, ktorá platí pre Polsko, uh, platí to napokon na celom svete. V Polsku máme 5 ministeriek, e, som s tým veľmi spokojná, pretože zo, zo statistického hľadiska to nie je taký zlý výsledok. Máme mnoho štátnych tajomníčok na ministerstvách. To je podľa mňa tiež veľmi pozitívne. Prečo sa ženy nechcú zapájať do politiky? Nuž, e, to sa týka uh, predovšetkým výchovy detí. Väčšinou sa ženy dostávajú do politiky až potom, keď už e, majú deti odrastené, pretože predtým sa museli svojim deťom venovať. Museli sa o ne starať. Už sa blížim ku koncu, pani predsedička, je potrebné zmeniť eh, zmýšľanie mužov, ich mentalitu, pretože ak nebudeme mať dostatočnú podporu zo strany našich partnerov, manželov, nebudeme sa môcť púšťať do kariéry v politike, pretože pre nás je rodina najdôležitejšia. A kým sa zmení zmyšľanie mužov, ktorí si myslia, ktorí si musia prestať myslieť, eh, ktorí sa musia snažiť o to, aby žena um, mala právo angažovať sa v politickom živote. Chcem vám zaželať všetko dobré, veľa úspechov aj vo vašom súkromnom živote. Myslím, že táto konferencia je veľmi potrebná a je na čase začať hovoriť o týchto témach. Ďakujem pekne. Rada by som pripomenula, hovorí predsednička, že máme predsa len isté časové obmedzenia. 3 e, minúty máte k dispozícii, tak aby sa dostali čo najpočetnejší účastníci k slovu. Teraz prejdeme k rumunskej účastničke, pani Cecilia Maria Pete z Rumunska. Nech sa páči. Vážená pani predsednička, dámy a páni, Rumunsko je jednou z krajín, kde neexistuje rovnováha medzi mužmi a ženami v politike. Potenciál žien sa nevyužíva v maximálnej možnej miere, pretože pretrváva diskriminácia a nie je dostatok legislatívy, ktorá by tomu zabraňovala, aj keď situácia žien sa zlepšila za posledné 10 ročie ešte stále je veľká nerovnosť medzi mužmi a ženami. Základné práva žien, e, ktoré sa týkajú účasti na politickom živote, na príjmaní rozhodnutí. E, pokrok v tomto smere je veľmi pomalý. Ja sa domnívam, že v spoločnosti, kde ženy majú prístup k vzdelávaniu a k rovnakým právam, prístup žien do politiky alebo do nejakého iného sektora verejného života. A nemalo by sa mu brániť, ale keď sa pozrieme na zastúpenie žien v, Nemeck- v rumenskom parlamente, vidíme, že z 323 e, poslancov iba 37 bolo zvolených, e, e, jedno vlastne a iba zo 127 e, senátorov iba 8 je žien. Musím tiež povedať, že poprvýkrát predsednička komory poslancov je žena. E, ženy sú zastúpené iba do výšky 10,3 po voľbách v roku 2008. Je to pod svetovým priemerom, ktorý je na úrovni 15 a taktiež pod priemerom EÚ eh, e a OBSE. Aj tu sme pod tou úrovňou 37% v škandinávskych krajinách. Vieme, že Švédsko má najvyššie percento žien vo výške 43%. Keď sa pozrieme reálne na eh, zastúpenie eh, žien v politike, táto rovnováha musí zohľadňovať všetky účastníkov politického života. Niekoľko žien nedokáže vyriešiť všetky problémy, ktorým ženy čelia aj keď ich e, práca je skutočne kvalitná. To nízke zastúpenie žien v rumunskom parlamente Ehm, sa dá odôvodniť viacerými vecami. Jednak sa tradične vníma úloha ženy a muža v spoločnosti a taktiež občania nechcú, nie sú ochotní vnímať ženy ako političky. Domnievajú sa, že ženy si musia, musia zaslúžiť toto privilégium. Je tu nedostatok podpory a tiež vhodnej legislatívy, ktorá by to umožňovala. Ja svojou činnosťou ako poslankyňa a ako tajomníčka výboru pre rovnaké príležitosti v rumunskom parlamente sa zameriavam na to, aby sme dosiahli zmenu legislatívy, aby sme pracovali nové zákony, tak aby ženy mali možnosť mať rovnaké práva a taktiež, aby sa dodržiavali ich základné práva. Teoreticky muži môžu taktiež podporovať ženy, aj keď e, z pravidla sú to skôr ženy, ktoré podporujú e, mužov. Muži sa sústreďujú e, iba na svoje problémy a preto ženy musia bojovať za svoje práva. Ďakujem. Ďakujem pekne. Teraz budeme pokračovať a prejdeme na Cyprus. Pani Kristina Klirilo. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, η Κύπρος έχει malú zastúpenosť žien v politickom živote aj v rozhodovacom e, procese. E, súčasné zloženie parlamentu je také, že 11 predstavujú ženy ale je tu istá oscilácia. Niekedy tu boli poslankyne, ktoré sa stali europoslankyňami, takže e, toto percento nie je stabilné. Nebudem dávať viac štatistik, pretože už tu veľa vecí odznelo. Chcela by som podľa, povedať, aké sú podľa mňa priority a mali by byť priority EÚ i na celosvetovej úrovni, aby sme mohli ísť ďalej dopredu s tými najrýchlejšími, aké sú najdôležitejšie zmeny v oblasti rovnosti, pretože tam tento pokrok bude veľmi dôležitý. Myslím si, že najväčšou prioritou je, aby sme vyvíjali úsilie permanentné na celosvetovej úrovni v oblasti implementácie konkrétnych opatrení v boji proti stereotypom v rodovej oblasti. Stereotypy existujú tak v rodinách, ako aj v spoločnosti. Ak sa to nestane, nazdávam sa, že nedôjde k zmenám ani v politických stranách a to je druhá priorita. Takže treba pracovať na zmene mentality. Treba e, takisto pracovať na tom, aby aj strany si uvedomovali tento aspekt. A má to aj rodinnú dimenziu. My tu hovoríme o ženách, ale ešte oni majú aj svoj rodinný život, majú svoje deti, o ktoré sa musia starať a strany sa musia zaviazať k tomu, čo hovoríme empowerment, to znamená posilňovanie že schopnosti žien, aby boli prítomné vo verejnom živote, aby boli uznávané a aby sme mohli bojovať proti všetkým predsudkom aj v stranách. Tieto predsudky chcú vidieť ženy ďaleko vzdialené od politického života. Ďalšou dôležitou prioritou je existencia štruktúr pre deti, pre starostlivosť o deti, pretože to je tradičná úloha žien. No a ďalšie opatrenia v oblasti e, spravodlivého rozdelenia domácich úloh, domácich prác v rodine. Aj ženy treba podporovať, aby čelili tomu, e, E, aby vyvíjali úsilie, aby mali profesionálnu kariéru a po prípade aj politickú životu. Treba ich povzbudzovať k tomu. A toto povzbudzovanie musí prebiehať v samotnom hnutí žien a aj v Európskom parlamente. Je to dôležité tak na európskej úrovni, ako aj na úrovni orga- ženských organizácií vo všetkých krajinách musíme si všímať a brať do úvahy tie dobré skúsenosti, ktoré majú za cieľ skoncovať s existujúcimi deficitmi e, voči ženám, aby ženy mohli zaujať e, v ekonomickom aj politickom živote to miesto, ktoré im prináleží. Podľa mňa osobne si myslím, že kvóty majú takú pomocnú úlohu. Samozrejme majú svoju úlohu, môžu mať pozitívny efekt, ale či už dobrovoľne alebo nie, ale kvótami problém nevyriešime. Dobre, a teraz prejdeme do Grécka. Pani Panadiotosuny, nech sa páči. Ďakujem. Vážená pani predsednička, som mimoriadne spokojná, že som tu, že môžem takto diskutovať o tejto téme v politickom srdci Európy a súhlas a navyše je to ešte v deň veľmi dôležitého výročia. Ešte by som tu mohla veľmi veľa vecí povedať, ale nebudem hovoriť, budem rešpektovať rečnícky čas, pretože sa blíži záver nášho stretnutia. Napokon e, so situáciou v Grécku vás oboznámila už moja priateľka. E, účasť žien v posledných rokoch na verejnosti sa strojnásobila, ale nie je to dostatočné. Ja by som chcela sa vrátiť k tomu, čo bolo povedané E, zástupkyňou z Cypru, pokiaľ ide o predsudky a o stereotypy, e, tak ako to spomenuli aj mnohé ďalšie rečničky. A chcela by som sa podeliť s vami o jeden nápad, ktorý možno na prvý pohľad vyzerá tak ortodoxne, ale v skutočnosti nie je. My všetky máme deti Hovoríme o novej generácii, ktorá v budúcnosti bude príjmať svoje politické rozhodnutia. Ak budeme svoju prácu odvádzať dobre, všetko bude v poriadku. Zakrátko budeme mať dokonalú rovnosť 50%, 50%. Lebo my eh, v tejto generácii vychovávame aj mužov. A čo tým chcem povedať? v opatreniach a v návrhoch, ktoré predkladáme, e, ohľadne väčších kontaktov medzi parlamentmi by možno, že podľa môjho názoru bolo dôležité e, myslieť aj na to, že máme nepriamy, ale veľmi dôležitý nástroj a to je výchova, ktorú poskytneme malým E, deťom, budúcim mužom a ženám, ktorí budú pracovať aj v politike. A my máme veľmi dôležitú nepriamu páku, pretože ženy vlastne vychovávajú budúcich politikov a my máme tento nástroj, aby sme zmenili túto situáciu. Táto myšlienka a táto predstava sa už objavila na viacerých medzinárodných fórach a ja by som sa e, s vami o ňu podelila. Ďakujem a teraz, hovorí pani predsednička, budeme pokračovať. Pani Timea Sabo z Maďarska. Ďakujem pekne, ja budem veľmi stručná. Vzhľadom na pokročilý čas, e, rada by som vás v krátkosti oboznámila so situáciou v Maďarsku. E, situácia v Maďarsku tiež nie je veľmi priaznivá, najmä pokiaľ ide o porovnaní so svetom, ale aj s Európou. E, od zmeny režimu sa podiel medzi mužmi a ženami v politike e, zhoršil pre ženy v roku 1990, pardon, v roku 95. V celosvetovom hodnotení sme boli na 43. mieste, v roku 1998 sme sa posunuli na 86. miesto a teraz sme na 127. mieste. Myslím, že to, tieto čísla hovoria sami za seba. E, ten obraz nie je veľmi pozitívny. Snažíme sa robiť e, všetko, čo je v našich silách. E, v našom parlamente e, moja politická strana je jedinou spomedzi piatich politických strán, ktoré majú kvóta, kvóty. U, u nás máme 35 žien z radou našej strany v maďarskom parlamente. Aby som to porovnala, eh, v maďarskom parlamente máme 386 poslancov a z nich iba 34 eh, nie, to je menej ako 9 Až na našu politickú stranu všetky ostatné 4 strany majú eh, menej ako 10 alebo 9 žien zastupkyne v maďarskom parlamente. Vyjadrila by som sa teraz v krátkosti ku kvótam. Ja si myslím, že kvóty sú dobrá vec nielen preto, e, že je to dôležitý nástroj, e, ale e, sú aj trvalým nástrojom. Aby som ešte zareagovala na to, čo povedala naša slovenská kolegyňa, a, tie obavy, či to nie je kontraproduktívne náhodou. Ja môžem hovoriť o svojom mene mene našej strany, že je to práve naopak. Bolo to veľmi produktívne opatrenie. Naše političky e, dosahujú vynikajúce výsledky v parlamente a myslím, že e, by sa to malo takto komunikovať aj e, na verejnosť. Zrazu nevieme, ako sa máme vysporiadať s týmto novým fenoménom kvót a so ženami v politike. Verejnosť nevie ako to má vnímať. Neustále sa hovorí o, o rovnováhe, rovnováhe medzi rodinným a pracovným životom. Podľa mňa tiež veľmi dobre dokazuje túto situáciu aj to, že od maja minulého roka máme novú vládu a v nej nie je ani jedna jediná ministerka. E, taktiež spomedzi štátnych tajomníkov iba, tam je iba jedna žena. Je zaujímavé podotknúť, že um, medzi zastupcami štátnych tajomníkov tam už je viac žien. E, Stále však platí, že v maďarskej politike je veľmi výrazný e, sklenený strop. Keď sa pozrieme na diplomatický svet, e, dokonca aj na NATO, tam je podiel mnoho lepší. Čo sa týka podielu maďarských politikov v NATO, tam je ten podiel pol na pol a taktiež v, EÚ. Um, ehm, tam je to zhruba na úrovni 70-30%, teda na medzinárodnej úrovni je to mnoho lepšie ako u nás doma v Maďarsku. Neviem presne, ako to spracovať, ako to vyriešiť. Zrejme to súvisí so spoločnosťou v Maďarsku. Je potrebné eh, zvyšovať povedomie verejnosti o týchto veciach. V roku 2007 sa eh, verejne diskutovalo o kvótach a jasne sa ukázalo, že ani politici, ani verejnosť eh, nevedia o tomto jave. Nič nevedia, ako to majú vnímať. Teda jednoznačne je potrebné, aby sme e, zvyšovali povedomie, aby sme robili osvetu, aby sme hovorili o tom, prečo je to nevyhnutné. Je to iba dočasný nástroj, e, netrvalý, je to samozrejme iba prostriedok, ako dosiahnuť e, istý cieľ. Chcela by som oceniť to, že jeden z rečníčok hovorila o matkách, o matkách samoživiteľkách. Vieme, že v našom prípade máme mnoho E, samoživiteľek, ja sama som jednou z nich, e, e, darí sa nám dostať do rovnováhy aj profesívny, aj rodinný život, ale je to vďaka mojej politické strane, nie vďaka politike našej vlády. Dúfam, že teda naďalej budeme sa angažovať v tomto smere a že budeme podporovať povedomie spoločnosti o tom, ako dosiahnuť rovnováhu medzi rodinným a pracovným životom. Čo sa týka e, vyjadrenia kolegyne z Cypru, ktorá zdôraznila, e, že nie je len dôležité hovoriť o úlohe žien v politike, ale je dôležité e, zavázať takú legislatívu, ktorá bude naklonená pozitívne v rodine. Ja s týmto plne súhlasím. V Maďarsku je veľmi relevantnou témou návrat žien na pracovný trh potom, čo boli na materskej dovolenke. Je málo zamestnaní e, na čiastočný úvezok e, je veľmi málo výhod pre takéto ženy, ktoré sa chcú aj starať o rodinu, aj pracovať. E, dobrou správou v súvislosti s Maďarskom je, že maďar, maďarská vláda na základe našej iniciatívy vymenovala mimoriadného zástupcu vlády pre pomoc práve takýmto ženám, ktoré sa chcú vrátiť na pracovný trh z materskej dovolenky. Veľmi radi vám poskytneme ďalšie informácie o tom, aké máme skúsenosti s týmto opatrením. Ďakujeme pekne. A teraz prejdeme e, k Čiernej hore. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem, pani predsedajúca. Vážení členovia Európskeho parlamentu a členovia národných parlamentov a kadirianských krajín. Ako členka kanadskej krajiny e, sa teším, že vám sa vám môžem prihovoriť pri tejto príležitosti oslavy dôležitého dňa v boji za práva žien. Mnoho bolo dosiahnuté, ale je ešte množstvo úloh, ktoré stoja pred nami, osobitne pre kandidátske krajiny, aby sme dosiahli úroveň uplatňovania práv v tejto oblasti. Viacero dôležité otázky tu boli položené jednotlivým národným parlamentom z hľadiska toho, ako sa dodržiava e, rodová rovnosť alebo ako sa uplatňuje. A ja by som teraz chcela uvieť, aká je situácia v Čiernej hore a aký pokrok sme dosiahli v tejto oblasti ľudských práv. Ústava Čiernej hory obsahuje zákaz diskriminácie akých, na báze čohokoľvek a konkrétne v článku 13 je úlohou štátu zabezpečiť rovnoprávnosť mužov a žien a rovnosť príležitostí. V roku 2007 parlament Čiernej hory prijal zákon o rodovej rovnosti, ktorý je zákon, ktorý zavezuje parlament aj vládu v Čiernej hore, aby dodržiavali princípy rodovej rovnosti pri vykonávaní svojej moci a konkrétne princípy princíp e, z paritného zastúpenia rodov vo voľbách a vo, vo voľbách do určitých orgánov a delegácií politické strany takisto vo svojich e, e, opatreniach sa snažili dosiahnuť eh, zastúpenie žien na kandidátske zoznamy, tak do komunálnych volieb, ako do volieb na národnej úrovni, aj do parlamentu a rôznych orgánov. Vo svojej legislatívnej činnosti eh, parlament eh, Čiernej hory pripravuje riešenia, ktoré zabezpečujú mechanizmy a opatrenia pre rodovú rovnosť a elimináciu diskriminácie na báze rodu na báze práce parlament zatiaľ ešte nedostatočne nevyužil tento svoj potenciál na uspokojivej úrovni. Súčasná situácia poukázala na to, že ženy stále majú nižšiu účasť v politike a to je prakticky ten najväčší problém, ktorý máme pri výkone eh, práv žien. V Čiernej hore je podiel žien 12,3 ehm, čo v porovnaní s krajinami EÚ je veľmi nízka účasť žien. E, takisto z 11 výborov len dve, dva výbory majú predsedničky. Podobne je to aj v regionálnych parlamentoch. Aj dokonca máme len z 21, 21 miest len jednu starostku. Takisto je jedna žena v, v kabinete ministrov, je to ministerka pre vedu a situácia je podobná v ostatných orgánoch spoločnosti a vlády. Len v spravodlivosti, teda v súdnictve je výrazne viac žien na určitých, eh, hlavná prokurátorka a, eh, hlavný šéf, šéfka súdu je tiež eh, žena. Čiže je potrebné zabezpečiť aj viac žien na kandidátskych e, zoznamoch, e, ale sa to zatiaľ nepodarilo, aj keď v podstate boli tu rôzne návrhy, aj boli tu aj návrhy uplatňovať kvót pri e, zoznamoch kandidátov a podobne. Ale dúfam, že teda tento parlament príjme to správne rozhodnutie. To znamená, že bol prijatý zákon o rodovej rovnosti e, v sociálnom živote a pripravuje sa teda štúdia dopadu tohto zákona. Tá bude publikovaná koncom tohto mesiaca. Potom existuje množstvo programov, ktoré sa snažia alebo sú zacielené na zvýšenie účasti žien, ale ich stále je ich zastúpenie neuspokojivé. Ehm, možno, že čo je teraz dobré, je, že najväčšia opozičná strana sa rozhodla, že bude oplatňovať kvóty ehm, v najnovších alebo v najbližších voľbách a že teda otvorí aj určité, ehm, určité, určité zákony, takisto ako ústavu v Čiernej hore. Ďakujem pekne. Predsedajúca. Ďakujem. A teraz dáme pani slovo pani poslankyni parlament, Európskeho parlamentu a zástupkyne Výboru pre ženské práva. Ďakujem pekne aj za túto mm, živú diskusiu. Čo teda robí e, ženský výbor v Európskom parlamente? E, je to 6 rokov, čo som členkou tohto výboru je, že neustále túto otázku nastolujeme komisii, pripomíname to rade, keď robia rozhodnutia. Len pred dvoma dňami sme sa stretli aj s komisárkou pani Redingovou a diskutovali sme na túto tému a e, boli sme radi, keď sme si poču, vypočuli, že aj nielen v politickom sve, svete, ale aj v bankovníctve, v priemyselnom svete sa veľmi diskutuje o tom, ako zmeniť to, ten, tieto pomery a takisto ona hovorila, že sa snaží pracovať nejakú stratégiu a stretla sa so 14 najväčšími firmami um, v Európe a bude skúmať, alebo bude sa s nimi spolupracovať e, a ako sa vyvíja situácia v ich dozorných radách a povedala, že po roku nám teda povie, ako to je v otázke kvót, alebo že či nebolo by treba zaviesť nejaké kvóty. Um, na európskej úrovni E, je teraz momentálne dosť veľa viditeľný nástup e, žien, aj keď všetci hovoríme, že to ešte stále je nepostačujúce. E, po tomto výbore som urobila um, alebo boli dve správy. Jedna sa týkala eh, najchudobnejších žien v Európe a druhá správa bola eh, o situácii medzi mužmi a ženami v roku 2010. A z týchto štúdií, aj z týchto eh, správ, aj o diskriminácii žien na báze etnickej príslušnosti a podobne. Čiže ale my tu dnes hovoríme o ženách, ktoré vlastne pochádzajú z z elitného vzdelania a, a v podstate mnohé z týchto žien, ktoré majú vzdelanie, však eh, zastupujú tie skupiny populácie, z ktorých de facto nepochádzajú. Um, to znamená, že um, sú tu veľké problémy, ktoré pre ktorými stoja EU, stojí Európa a tie, e, je potrebné teda zabezpečiť e, účasť tých žien, ktoré nie sú tzv. z tej elitnej časti spoločnosti, ale tie ženy, ktoré nemajú tie možnosti, aby tie boli zastúpené. E, ja som jednou členkou Rómkov v našom parlamente a malo by byť podľa počtu obyvateľstva by tu malo byť 10 rómskych žien. Ehm, a neviem, či viete menovať ehm, nejakého e, šéfa firmy e, v Európe, ktoré by, ktorý by pochádzal e, z nejakého chudobného prostredia, ktorý by čelil diskriminácii, ktorý by nemal vzdelania a tak ďalej. Takže sú tu ženy, ktoré sú staršie, ktoré majú nejaké postih, ktoré majú, sú z rôznych etnických menšín. Proste je tu x dôvodov, prečo sú diskriminované a tieto sú nezastúpené. Preto si myslím, že bolo by dobre využiť našu možnosť, keďže my sme už tými ženami, ktoré sú v vedúcich funkciách, aby sme zabezpečili aj to, aby medzi tými novými mladými lídrami, ktorí pri, budú prichádzať, nech pochádzajú z takého pozadia, kde ich situácia je zložitá, kde je ich diskriminovanie je ešte väčšie než u ostatných, aby sme zabezpečili, že pretože to bude vlastne skúsenosť z tej prvej ruky a tá by sa dostala tým pádom rovno do e, toho politického života, nielen do politického, aj do, aj do podnikateľskej sféry. Takže chcela by som apelovať na vás e, z národných parlamentov, aby ste podporili ženský výbor tuto v par- Európskom parlamente. Aj e, v podstate je to dôležité aj pre vás, aby ste uistili sa v tom, že tí, ktorí by možno mohli byť zastúpení vami, mali možnosť popri vás taktiež dosiahnuť e, pozíciu, kde by mohli naozaj niečo e, zmeniť. A k tomu je ženský výbor vám kedykoľvek k dispozícii. Tak, Mrs. Robinson. Pani Robinson. Ďakujem pekne. Ja mám veľmi málo času. Chcela by som len povedať, že naozaj e, som si s radosťou vypočula túto diskusiu v oboch častiach e, toho dnešného dňa a keďže som už e, staršia, e, bola som veľmi prekvapená, ako mnohé mladé ženy tu vystúpili, čo je veľmi dobré. E, jedna vec. E, 17 parlamentov v Európe majú menej ako 25 eh, podiel, percentný podiel žien eh, v roku 2011. Takže jednoducho eh, nesmieme rozmýšľať v maličkých krokoch zmeny. My musíme myslieť, ako zabezpečiť veľkú zmenu. Myslím si, že možno by Európsky parlament mohol vyslať takýto signál že, by potreb, že je potrebné naliehavú pozornosť venovať v týchto krajinách, kde je zastúpenie menej ako 25 v parlamente, aby sa tomuto venovali. A pre- to, že prečo je toto dôležité, lebo keď máte kritickú mieru žien v parlamente, teda to minimum, tak môžete aspoň tie veci nastoliť, aby sa o tých veciach hovorili, aby sa hovorilo o, o ženách, o finančnej kríze, o tom, ako sú nevypočuté, ako sú ako, aké majú problémy jednoducho a tých 25% to je podľa mňa naozaj kritické minimum v, v parlamente a množstvo týchto parlamentov vrátane môjho e, nesplňajú túto, tú, túto hranicu. A myslím si, že to je naozaj naliehavý problém, čiže mali by sme hľadať, e, ako zmeniť to naraz a nie inkrementálne malými krôčikmi. Ďakujem pekne. Teraz ešte pani Fonten, záverečné slovo. Ďakujem, pani predsedníčka, ja budem stručná. Chcem opäť privítať e, túto iniciatívu zorganizovať e, toto stretnutie. Myslím si, že to bolo skutočne nesmierne zaujímavá, konštruktívna debata pre budúcnosť a myslím si, že práve to ste chceli. Chcem sa vrátiť iba k jednému e, bodu, ktorý tu bol viackrát spomenutý, kvóty. Predovšetkým slovo kvóta je samozrejme slovo, ktoré tak trochu šokuje. Ja radšej dávam prednosť slovu parita, pretože pravdu povediac, rovnosť je parita. My musíme dosiahnuť paritu, e, aby bolo zadozučinené spravodlivosti a v konečnom dôsledku aj demokracii. Rovnako ako, možno, že vás budem šokovať, ja som nebola veľmi šokovaná posledným rozhodnutím e, Európskeho súdu o e, poistkách, kde si vlastne e, myslia, že ženy e, riadia autá horšie ako muži a že majú platiť väčšie poistky. Ja si nemyslím, že to je dobrá vec. My sa dožadujeme rovnosti a parity, ničoho viac, ničoho menej. Takže chcem iba dodať, niečo k tomu, čo sme my vo Francúzsku urobili a dosiahli, najmä pokiaľ ide o miestne voľby do miestnych samospráv. Je to veľmi dôležité. Samozrejme, že ja som v kontakte s mnohými starostami, mužmi, ktorí e, spočiatku boli veľmi proti, nedôverovali e, tomuto systému a dnes hovoria, to bola dobrá vec, tento vývoj je správny, je to taká pokojná revolúcia a prinieslo to obrovský prospech nielen demokracii, ale aj občanom. Oni považovali túto paritnú prítomnosť žien v mestských radách ako, nie, ako pozitívny prvok. Myslím si, že to je veľmi dôležité, lebo tu máme realitu tejto parity, ktorá ukazuje tieto pozitívne aspekty a samotní muži uznávajú, že ženy priniesli naozaj veľký prínos do týchto mestských rád, miestnych zastupiteľstiev a to je naozaj vývoj, ktorý nie úderom čarodejnej paličky, ale postupne začne prinášať svoje ovocie, ak to budeme sledovať, ak budeme naďalej sa mobilizovať tak, ako si to želá zástupkyňa Európskej lobby žien. Pani predsednička, ešte raz ďakujem. Bravo, bravo k tejto iniciatíve. Pokračujte. Ja nepochybujem o tom, že pani Pietikainen dnes nám tu predniesla celý zoznam návrhov a myslím si, že je to naozaj niečo veľmi pozitívne a ja sa veľmi rada a so záujmom zoznámim s celou jej správou. Ďakujem pani Pietikajnen, hovorí pani predsednička, dávam vám slovo. Um, Ďakujem pekne a ja sa chcem poďakovať všetkým za veľmi cenné eh, pripomienky, ktoré zapracujeme do svojej správy celkom iste najmä. Bolo veľmi zaujímavé počuť si, aká je situácia v jednotlivých kútoch eh, Európy. Rada by som sa vydrala k trom veciam. Poprvé, áno, bude veľmi zaujímavé sledovať aké opatrenia sa budú môcť vykonať v členských štátoch, kde tie čísla sú skutočne alarmujúco nízke, či už vo vláde alebo v parlamente. Po druhé, úloha vzdelávania, e, či môžeme vytvoriť nejaký program vzdelávania e, v spolupráci, e, kde by sme napríklad oslovili mladé dievčatá, ktoré sú štážistkami, aby e, sa zaujímali o pozície v politike. Po tretie, sociálna dimenzia. E, ženy potrebujú e, služby, sociálne služby spoločnosti. Ja dúfame, že Európa je najlepším priateľom devčaťa, podobne ako diamanty sú najlepším priateľom Marilyn Monroe. Ešte raz srdečná vďaka, bolo to veľmi poučné. Dúfam, že budeme v kontakte a aj na takej ľudskej úrovni v budúcnosti, keď budeme konkretizovať ďalšie kroky. A na záver chcem všetkým srdečne poďakovať všetkým rečníkom, hosťom, účastníkom, všetkým, ktorí vystúpili a sa zúčastnili našej rozpravy a chcem vám pripomenúť ešte niekoľko podujatí pri príležitosti Medzinárodného dňa žien 8. marca v Štrásburgu na pléne spolu s komisiou a s maďarským predsedníctvom budeme tento deň venovať jednej konferencii, ktorá bude organizovaná. Takisto zorganizujeme seminár s novinármi na tému e, vodcovstvo Politické skupiny tiež budú organizovať svoje semináre k tému výročiu boja žien za rovnoprávnosť. E, takisto chystáme konferenciu o slobode a o sociálnom pokroku a budeme organizovať aj konferenciu o súčasnej žene a o súčasnom feminizme. Myslím si, že dnes sme mali príležitosť dozvedieť sa o celej sérii pokrokov, ktoré sme dosiahli, ale takisto tu odzneli veľké výzvy, ktoré na nás čakajú. Myslím si, že spolu s masovo komunikačnými prostriedkami získame nevyhnutnú viditeľnosť na to, aby sme mohli e, dosiahnuť to, že aby všetci títo ľudia, ktorí si to želajú, sa mohli k nám pripojiť do boja proti, za rovnosť. A ča, dúfam, že to e, časom dosiahneme a že to bude kratší čas, ako bolo uplynulých 100 rokov a že za menší časový úsek ako 100 rokov budeme mať spravodlivejšiu a paritnú spoločnosť. Všetkým vám ďakujem a pripomínam vám, že e, vonku pred sálou máme malú recepciu. E, treba zísť o jedno poschodie nižšie v tejto istej budove a zároveň sa chcem poďakovať všetkým účastníkom sekretariátu, ktorí pripravili tento seminár, toto stretnutie a ďakujem aj tlmočníkom a zároveň sa im ospravedlňujeme, že sme našu schôdzu ukončili trochu neskôr, ako sme to predpokladali.